Dear colleagues, ladies and gentlemen, let us start. Uh, the more... Začníme teda, kolegovia. Druhý deň, predpoludňajšie zasadnutie. Máme pred sebou veľmi dôležitú tému TTIP, transatlantické partnerstvo pre obchod a investície. Chcem privítať uh, šéfa odboru pre tr- prístup na trh, e, suroviny, energie z generálneho riaditeľstva Trade. Pán Ludvík, keby ste tak mohli informovať výbor o pokroku, o stave rokovaní a najmä pre nás, čo je najdôležitejšie. E, takže energia, suroviny, aký je stav rokovaní, e, čo sa týka špecifickej energetickej kapitoly v tejto dohode, aké sú tam e, regulatívne, e, regulačné otázky a témy, e, malé, stredné podniky, Počas 12 kôl rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Bruseli 22. až 26. februára 2016, pravdepodobne bolo spomenutých mnoho takýchto otázok, takže je pre nás dôležité vedieť, čo sa deje. Takže keby ste mohli tak sa všeobecnejšie vyjadriť k harmonogramu rokovaní a k tomu, aké sú plánované budúce kola rokovaní. Čiže harmonogram, budúcnosť rokovaní, pretože na konci roka sú v USA prezidentské voľby. Takže vieme, že tento rok je pokrok trošku ťažší, Takže ak vás môžem poprosiť, začnite. Ďakujem, pán predseda. Dobrý deň, vážené poslankyňa poslanci, dámy a páni. Na úvod e, všeobecný prehľad tých kôl rokovaní, ktoré prebehli minulý mesiac. No a možno sa trošku viac zameriam teda na energiu a e, suroviny všeobecný stav a výhľad. Bolo to dobré kolo rokovaní, zameriavali sme sa na dva z troch pilierov, teda regulačný e, pilier, pilier pravidiel a bola tiež konštruktívna diskusia medzi komisárkou Malmströmovou a jej americkým protiažkom vo Washingtone 11. marca. Čo sa týka regulačného, e, teda regulačnej oblasti, tam sme dosiahli dobrý pokrok, pokiaľ ide o e, regulačnú prax a spoluprácu, obidve kapitoly. Čiže najprv sa pozriem na regulačnú spoluprácu, spoluprácu v regulácii. Takže chceme e, konsolidovať e, text do konca júla. Technické pre prekážky v obchode, tam sa zvyšuje kompatibilita, dosahujeme dobrý pokrok v jednotlivých sektoroch, špecifické pravidlá vzťahujúce sa napríklad na auta, farmaceutika, e, sanitárne a fitosanitárne pravidlá. Tam bol trošku menší pokrok. Čo sa týka e, pravidiel, tam bol výsledok e, taký zmiešanejší. Dosiahli sme dobrý pokrok, pokiaľ ide o, konkuren- o hospodárskú súťaž, malé sedné podniky a kapitolu o malých stredných podnikoch chceme čo skoro uzavrieť. Myslíme si, že je ešte niekoľko otvorených vecí, ale už len málo. Čo sa týka udržateľného rozvoja, tam sme teda trošku posunuli stanoviska. Myslíme si, že americký návrh je ešte stále veľmi inšpirovaný TPP, teda transatlantským partnerstvom a samozrejme je dobré v končnom dôsledku že teda z USA rokujeme na základe textu. Čo sa týka ostatných pravidiel, ktoré sú pre nás mimoriadne zaujímavé, teda energetika, suroviny, štátne podniky a dotácie, tam bol teda menší pokrok alebo menšie výsledky. A poprvýkrát sme sa pozerali na ochranu investícií a dohoda s Kanadou, teda CETA, to je dôležitý pokrok, čo samozrejme má dopady aj vo Washingtone. Ale sú tu ešte stále veľké rozdiely medzi našimi pozíciami a myslím, že investičné rokovania, teda, teda teda toto bude až na záver všetkých rokovaní e, dohodnuté. No a potom, čo sa týka prístupu na trh, pokrok bol malý. E, ale nebolo to vlastne ani e, v centre pozornosti tohto kola rokovaní. Verejné obstarávanie tam sme dostali prvú e, ponuku až po uzavretí tohto kola a nemyslíme si, že nám to umožní prejsť teda do tej finálnej fázy vo oblasti verejného e, obstarávania. To je veľmi dôležitý ofenzívny záujem EÚ. Čo sa týka služieb, tam je diskusia naďalej komplikovaná. Preto je našim cieľom uh, aby sa aj e, verejné obstarávania služby dostalo do takej fázy, e, ako je to v prípade prekažok v obchode. Myslíme si, že mm, teda mm, sa nám to podarí uzavrieť ešte počas Obamovej vlády. Uvidíme, do akej miery dokážu USA teda s nami rokovať zatiaľ, čo oni ešte majú na stole tú ratifikáciu TPP. A čo sa týka domácej vnútornej politiky USA, je tam ešte veľa technickej práce pred nami. Ďalšie kolo bude naplánované 25. až 29. apríla, teda je naplánované a ďalšie kolo je v júli. A medzi tým bude ešte taká práca prebiehať. Takže snažíme sa dosiahnuť maximálny eh, pokrok na texte Chceme to skonsolidovať do leta, aby TTIP bol pripravený na politickú arbitráciu tých najcitlivejších tém. USA určite nezníži svoje ambície, pokiaľ ide o polnohospodárstvo, e, ale to treba potom zase niekde inde dorovnať. A mm, možno e, to bude jednoduchšie než prijatie nejakého TTIP light, ak to môžem tak nazvať. Čo sa týka energetiky a surovín, ako ste požiadali, aby som sa k tomu vyjadril. Pri, na poslednom kole rokovaní sme bohužiaľ ešte nemali diskusiu o texte. Americká strana nemala ešte pripravené svoje medzirezortné návrhy textov, teda po medzirezortnom uh, prejednaní, najmä v oblasti energetiky. My sme predstavili, e, aký je pokrok v energetickej únii, aké sú výsledky našich rokovaní s Vietnamom, e, a pokiaľ ide o teda to e, transpacifické, tam to predstavili USA. Potom tam USA informovali o odvolaní zákazu exportov ropy, čo viete, že USA prijali pred pár týždňami Takže myslím, myslíme si, že môžeme eh, mať konštruktívnu diskusiu o konkrétnych eh, ustanoveniach v oblasti energetiky a surovín, eh, tak ako sa diskutujú aj v iných kapitolách, obchodovanie s tovarom, exportné oceňovanie, exportné obmedzenia. Tam sa teda líšia naše stanoviska USA. Mm, nie sú toho názoru, že potrebná je špecifická kapitola aj energetike pretože to všetko, čo chceme dosiahnuť, upravujú už horizontálne opatrenia, my si to nemyslíme. Myslíme si, že špecifická kapitola pre energetiku by mala pridanú hodnotu. Momentálne návrhu, e, finalizujeme návrh textu, ktorý bude čoskoro predložený. Možno to nebude dostatočne včas, aby sme mali diskusiu o energetike a surovinách e, počas ďalšieho kola v apríli ale určite nie, najneskôr v júli bude ten text pripravený a predložíme návrh členským štátom a aj parlamentu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. A teraz môžeme začať diskutovať o tejto téme. Pani Kirsten Darling, ako prvá, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Delín, eh, za tieto aktuálne informácie. Ja som náhradničkou v tomto výbore a plnou eh, členkou som vo výbore INTA, takže tú plnú správu som počula už tento týždeň, keď eh, som bola na tej schôdzi kde bol e, zástupca hlavného vyjednávača a hovoril o všetkom tom pokroku, ktorý bol dosiahnutý. Mám tu tri otázky súvisiace s energetikou, surovinami a sektorom priemyslu. Na tej schôdzi pán Huven hovoril, že sme uprostred e, tej strednej tretiny možno, e, čo je výborná taktika, keď vyjednávaš povie, že teda niečo povie, že kde sme, ale v zásade to nič nepovie. Čiže povedal, že v zásade ide o zabezpečenie konsolidovaného textu do leta a v mm, druhej polovici roku 2016 by sa potom pracovalo na tom závere, na tej finálnej fáze TTIP. Majúc na pamäti tento harmonogram, e, kde sú teda tie kapitoly, pokiaľ ide energetiku, digitálny jednotný trh, automobilový priemysel. E, oni sú v tej strednej tretine, alebo to bude v tej poslednej fáze Takúto informáciu by som privítala. No potom ste spomenuli ten tzv. TTIP Light. Stále viac o tom uh, počúvame, že bude možno taká nejaká uh, skoršia dohoda, ktorá bude menej komplexná a menej kontroverzná, čiže zameriavať sa skôr na to, kde je regulačná konvergencia. A možno, že návšteva pána Obamu v apríli bude tým bodom, kedy sa to v Európe teda dohodne. Čiže z pohľadu e, tohto, ak by takáto dohoda bola uzavretá, čo by to znamenalo pre energetiku, telekomunikácie a automobilový sektor? Boli by tieto kapitole potom zahrnuté v takejto včasnej dohode, alebo iné sektory by do toho boli zahrnuté a aké by to malo dosahu, dosahy. A tretia otázka. Snažím sa to veľmi presadzovať tu v parlamente. Vieme, že je tu veľký, masívny výskumný program v USA niekoľko miliárd e, dolárov e, je v tom programe práve zameraných na výskum nových technológií, zelených energií a tak ďalej. Čiže keď hovoríme o energetike a surovinách, diskutuje sa aj o tom, ako by sme mohli spoločne, e, alebo teda spojiť svoje úsilie, najmä po konferencii strán v Paríži minulý rok, čiže bolo by tu také veľké úsilie, pokiaľ ide o energetickú technológiu, energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje, čo by malo globálny dopad, ak by sme spojili sily z USA. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne. Pán Raimon za zelených. E, závery z Paríža zmenili možno kapitolu pre energetiku a dúfam, že teda sa inak prístupe k tým požiadavkám, najmä pokiaľ ide o dopad e, na import e, ropy z frackingových ťažobných operácií. Opakovanie otázky. Ako výsledok parížskej diskusie zmenil európsku pozíciu v kapitole pre eh, teda v kapitole týkajúce sa energetiky, ako sme zmenili naše rokovacie pozície. Ďakujem. Pani Paloma López za GUE. Dobrý deň. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za túto rozpravu. Obávam sa, že to málo, čo sme získali v oblasti transparentnosti, e, to opäť strácame vo vzťahu k obsahu ISDS. Komisia sa snaží zverejniť svoj nový návrh, než budú pokračovať rokovania a považuje to, alebo predstavuje to ako obrovský úspech, ale právnici v Európe povedali, že tieto tribunály, tieto rozhodcovské súdy podkopávajú príslušnosť parlamentov v Európe. Hovoríte, že nejde o naše európske pravidlá, ale predsa len si myslím, že e, je to tak. Volkswagen porušoval emisné normy a komisia a členské štáty si ja teda e, spojili a predložili nejaký nový návrh, ktorý v podstate e, odôvodňuje alebo opravňuje ten podvod. A tu ide predsa o environmentálne e, normy, e, ak je ten, a nie je tento návrh náhodou inštitucionalizáciou takýchto postupov. Obávam sa, že naša demokracia tým bude oslabená, ak ju necháme v rukách technikov, ktorí sú v kontakte s nadnárodnými spoločnosťami. A teda ak oni dostanú úlohu vypracovať pravidlá, ktoré majú kontrolovať tento parlament, tak musím povedať, že u nás sa prednedávnom eh, mali zavrieť dve oceliárne. A britskí a francúzskí kolegovia mm, určite uvedú ďalšie príklady eh, katastrofálnych dopadov konkurencie v sektore oceliarstva. Komisia minulý rok zadala štúdiu, ktorá potvrdzuje, že t T-typ je spojený s poklesom e, produkcie v kovospracujúcom priemysle. Chcela by som vedieť, či e, považujete výsledky tejto štúdie za správne. V USA hovoria, že ak je teda prístup k tomu verejnému obstarávaniu, tak e, je to vyrovnanie poklesu Eh, priemyselnej výroby, ale tá zo sebou prináša nezamestnanosť a štruktúrálne eh, problémy, takže eh, toto v type nie je ošetrené. Pán predseda, pán Schaffhauser, nech sa páči. Áno. Ospravedlňujem sa, že som meškal, sú tu zápchy v meste, takže čo sa týka T-typ. V prvom rade sa musíme zamyslieť nad podstatou, čo je teda pojem zvrchovanosti. Ja som možno e, trošku obmedzený svojou históriou ako filozof a teológ, takže ľudia, ktorí e, verili v zvrchovanosť božských e, práv, napríklad svätý Tomáš, e, m, považovali, že sa to verifikuje e, v, ľud, v národe. No a vy tu dnes uzatvárate zmluvu, ktorú ľudia nechcú a ak e, by ste dali hlasovať o tejto téme, tak by ste to videli a vedeli by ste veľmi dobre. Takže môžeme si položiť otázku, či USA, e, či, či Trump a Sanders chcú túto zmluvu. Čiže aká je vaša legitimita? Aby ste momentálne nás zavezovali na európskej úrovni k tejto zmluve. Položili ste si tú otázku? Položili ste si aj tú otázku, keďže je tu medzinárodné právo, prirodzené právo, e, pokiaľ ide o teda zločin vlasti zrady. Pretože to, čo vy tu pripravujete, to je zločin vlasti, vlasti zrady. Vy chcete proti ľudu kon, e, negociovať niečo, e, čo je proti, proti ľudu. Myslíte si, že história vás to nechá urobiť a aj keď e, túto zmluvu e, necháte prijať, že, že to takto prejde? Tá posledná kvapka jednoducho pretečie a ja nechcem teda sa viedovať v podstate tejto, tohto spisu. Európa môže len stratiť a vy to viete, a vy e, nás presvedčate o opaku, pretože nie ste skutoční Európania, ktorí chcú pracovať pre ľud Európy. Ďakujem. Uh, thank you very much. Um, uh... Ďakujem pekne. Pán Benito Zilaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Neviem presne, o čom vlastne hovoríme, pretože to, čo tu e, čítame, k tomu sa nesmieme vyjadrovať. A jediné informácie, ktoré ľudia doteraz dostali o otázkach energetiky v týchto dokumentoch, to boli informácie, ktoré, tak povediať, unikli Takže čo si myslíte o tejto situácii? My vychádzame z toho, že typ v otázkach energetiky má poslúžiť na to, aby sa Európska únia dokázala lepšie zabezpečiť fosílnymi eh, energiami aj zo západu, čiže nielen z východu cez eh, všetky tie ropovody, plynovody, ale aj zo západov prosím som TTIP. Je to globálna stratégia, ale asi si viete predstaviť a aj nám to hovoríte, že USA nie sú až tak ochotné rokovať o tomto bode a že to jednoducho odbijú. Takže kladiem si otázku, čo obetujete, aby ste získali neobmedzený e, prístup k ropným a plynovým rezervám USA. E, verejné obstarávanie, sociálne e, dohody, poľnohospodárstvo a potom ešte pokiaľ ide o fracking e, v USA a v EÚ, ak sú to tie isté pravidlá, tak to samozrejme má dopad aj na energetiku v Európe. Ste toho názoru, že komisia a vyjednávači dokážu získať úspechy pre agendu 2020. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Kofod. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem komisii. Tu som. Tu. Mám takú stručnú otázku, mnohé dobré otázky tu už zazneli. Takže pokiaľ ide o kapitolu o surovinách, energetike, eh, mohli by ste trošku viac povedať niečo o tom, čo vlastne komisia plánuje v tejto kapitole? Pre mňa je dôležité, aby sme dobre spolupracovali, pokiaľ ide napríklad o obnoviteľné zdroje energie, aby, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť, technológiu, výskum, vývoj, to sú dôležité témy, ako viete, e, keď ide o obnoviteľné zdroje energie, máme obmedzený tr- prístup na trh USA, poznáte tam tamojšiu legislatívu, chránia trh USA, ak sa postavia napríklad e, veterné e, elektrárne pri pobreží a tak ďalej. Takže ja by som chcela vedieť, ako to komisia vidí a ako to vníma americká strana, najmä teda tá energetika a zelená energetika. Ďakujem pekne. Predsedám, ďakujem pekne, pán kolega. Tiež by som ešte mal niekoľko otázok, keďže som zodpovedný za túto správu a stanovisko. Máme v Európe desiatky miliónov malých a stredných podnikov. Aké, infor, akú informačnú politiku navrhnete, aby ste väčšinu z nich presvedčili v EÚ, že táto dohoda by mohla byť pozitívna z pohľadu našej konkurencieschopnosti a našej hospodárskej budúcnosti. Druhá vec, nová kapitola, ak teda nejaká bude v oblasti energetiky, čo by mala pozostávať, čo by nemalo byť a ako môžeme pomôcť plnému otvoreniu um, trhu USA um, eh, pre obchod LNG. Viete, že oni vlastne vlastne zrušili ten 40-ročný zákaz na export ropy, ale LNG stále ešte nie je také jednoduché. Čiže ako to vidíte? A e, aký dopad má Paríska dohoda na takúto kapitolu? Mali by mať rovnaké podmienky pre všetkých, aj z USA. E, eh, ak máme dodržať eh, to zníženie emisí CO2 o 40%, tak to je obrovský rozdiel. Uh, vzhľadom na to, čo USA slúbili v Paríži. Ďakujem. Zrejme už nikto nemá otázky. Chcel by sa ešte niekto prihlásiť? Nie, takže nech sa páči, môžete začať odpovedať. Thank you, Mr. Chairman, uh, and thank you, honorable members, for these questions. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj všetkým poslancom za položené otázky. Začnem poslednou otázkou, pán predseda. Pokiaľ ide o malé a stredné podniky, ako viete, to je téma, ktorá nám veľmi leží na srdci, pretože to predstavuje veľkú mieru zamestnanosti v Európe. Chceli by sme mať špecifickú kapitolu o malých a stredných podnikoch vo, vo všetkých našich e, obchodných dohodách. Hovoríme o kontaktných miestach, systéme web stránok, kde bude možnosť prísť, e, do, e, riešiť záležitosti transparentne a jednoducho, pokiaľ ide o záležitosti malých a stredných podnikov. Čiže naozaj robíme čo v našich silách, aby sme uľahčili prístup malým a stredným podnikom. Potom k Parížu a zelenej energie, o ktorej sa tu hovorilo. Aj toto sme samozrejme mali na zreteli a chceme to zapracovať do kapitoly, o ktorej budeme hovoriť so Spojenými štátmi. Budú tu nové pravidlá o energetickej efektívnosti, o obnoviteľných zdrojoch energie. Chcem sa ubezpečiť tiež, pretože sa tu niekto pýtal na fracking, že TTIP bude absolútne rešpektovať suverenitu členských štátov. Pokiaľ nejaký členský štát nebude chcieť e, dovoliť fracking, tak nie je možné, aby nejaká firma to mohla urobiť na základe ustanovením TTIP. Samozrejme, tieto nebudú presahovať e, právne e, predpisy členských štátov. To musí byť jasné. Takže toľko k zelenej energii. Možno má ešte kolega k tejto téme v niečom doplní. No ja budem pokračovať. LNG, máte pravdu. Ten zákaz vývozu ropy bol zrušený, ale pokiaľ ide o LNG, tak ešte stále máme systém exportných licencií, čo je dosť komplikované. A niekoľko prevádzkovateľov nemá jednoduchý prístup alebo vôbec žiadny prístup k takejto forme obchodu a tomuto sa presne chceme venovať v tejto kapitole. Súhlasíme s tým, že je naozaj veľmi dôležité, aby sme mali ustanovenia, ktoré zrušia akékoľvek aktuálne mm, prekažky. Nechcem hovoriť, že neriešime oblasť obchodovania v energetike, iba hovorím, že je to ťažké a ide to pomaly. Ale myslím si, že by to malo byť aj v záme USA, pretože nejde len o to, čo sa robí v Európe, ale v Spojených štátoch. Čiže my chceme, aby zásahy e, vlády Spojených štátov do týchto pravidiel nepresahovali. Prvá otázka. Eh, či som povedal niečo iné, než povedal môj kolega na INTA, na to samozrejme nie je žiadny dôvod. Pokiaľ by som chcela povedať niečo iné, tak by ste nás zrejme obvinili z toho, že chceme zavádzať parlament. Hovorili ste o nejakom strednom horizonte, o závere procesu. Samozrejme, ako náhle budeme mať reakciu na náš návrh znenia, hovorím stále o kapitole energetike, bude to samozrejme náročné aj pre e, Spojené štáty, čiže závisí to aj od toho, ako dlho to dlho bude trvať, kým sa dopracujeme k nejakému ko, e, kompromisu. E, nemyslím si, že je tam nejaký zásadný problém pre Spojené štáty, mali by sme sa preto venovať otázke, ktorá sa venuje energetickej efektivnosti a spolupráci a prepašte, zabudol som vás to odpovedať, ale budú tu aj pravidlá týkajúce sa programov spolupráce. Keď zrušíte prekážky obchodu, tak by to malo byť výhodné pre obidve strany, pretože to nie je nátlak na obchodovanie. Mám tú štúdiu, o, o, teda, veľmi ma zaujímala tá štúdia o kovoch, o ktorej hovorila jedna poslankyňa, veľmi rád by som ju mal k dispozícii. Myslím, že som už odpovedal všetky otázky. Ale ak dovolíte, eh, možno by kolega doplnil a odpovedal otázky týkajúce sa zelenej energie, pretože to je jeho oblasť. Áno, ďakujem za slovo. Dobré ráno. Pokiaľ ide o kapitolu ktorú chceme predstaviť, tak nesúhlasí, že sme sa pravda nezhodli na tom so Spojenými štátmi, či vôbec bude takáto kapitola. Toto rokovanie je ešte otvorené, pokiaľ však bude existovať dohoda, tak v tej kapitole by malo byť obsiahnuté všetko. Nemala by sa zameriavať iba na plyn a ropu, ale aj na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť. A toto, v takomto duchu sa poniesie aj náš návrh tom návrhu bude viacero pravidiel, ktoré sa týkajú propagácie investícií do obchodu a do obnoviteľných zdrojov energie a do energetickej efektivnosti. Uvidíme, či sa nám podarí do, dopracovať sa k lepším normám a technickým vzťahom. Návrhneme prístup do siete obnoviteľných zdrojov energie, aj táto otázka tu zaznela. Uvidíme, či sa nám podarí obmedzovať miestny obsah, pretože tu je trošku rozkol, pokiaľ ide o rozvoj obnoviteľných zdrojov energie, či sa tu hovorí o stimuloch, alebo či vôbec bude možné otvoriť elektráreň. No, samozrejme, všetky e, oblasti týkajúce sa obnoviteľných zdrojov energie budú mať silný komponent e, výskumu, vývoja. A teda to nebude platiť len pre túto oblasť, ale aj pre túto oblasť. It's, uh, uh, the, the next round of negotiations will be uh... Ďalšie kolo rokovaní prebehne koncom apríla. Predpokladám, že pozveme zase zástupca Európskej komisie niekedy v máji alebo v júni, aby sme sa opäť stretli a hovorili o ďalšom vývoji. Mohli by ste sa vyjadriť, že kedy zhruba sa to všetko ukončí? Čo si vymyslíte? Aká je perspektíva Európskej komisie? Aspoň viac menej by sme radi vedeli nejaký časový plán, možno nie v týždňoch či mesiacoch, možno dokonca v rokoch, keby ste nám to vedeli povedať. Samozrejme, nemám kryštálovú guľu. Všetci sú si vedomi toho, že Spojeným štátom to väčšinou trvá dlho, keď sa tam mení vláda. Čiže preto hovorím, že možno keby som hovoril, že niekedy začiatkom budúceho roka alebo koncom budúceho roka, tak to by bolo iba typovanie eh, a tomu by som sa chcel vyhnúť. Všetci veľmi dobre vieme, že Spojené štáty majú dohodu o obchode medzi niektorými e, štátmi vo východnej Ázii a teda Spojenými štátmi. Čiže zjavne nie sme až takí efektívni ako iné krajiny, pokiaľ ide o otvorený obchod so Spojenými štátmi, ale dobre, počkajme si. Áno, my lepšie rokujeme. Áno, zarí sa nám vyrokovať lepšiu pozíciu pre Európsku úniu. To je veľmi dobrá odpoveď na záver. Takže sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za všetky informácie. Kolegovia, ako viete, za 20 minút začne hlasovanie. A chcel by som vás poprosiť, aby ste buď tých 20 minút dostali tu, alebo sa išli prejsť. Stretneme sa o 10. Budeme hlasovať. Uh, good morning, good morning, ladies and gentlemen, good morning, dear colleagues. Dobré ráno, dámy a páni, vážení kolegovia. Sme tak presní ako vlaková stanica MIDI. Začíname presne o 10. A prvý bod, pokiaľ ide o hlasovanie, je voľba prvého podpredsedu výboru ITRE. E, Pozrela sa na dosahať kvorum, potrebujeme tu 17 poslancov. A potom všetky skupiny musia byť informované o náhradných e, pardon, zástupcoch z plných členov ITRE. V prvom rade by som chcel dať slovo koordinátorovi za GUE, kolegovi Silikiotisovi. ten predstaví ich kandidáta pána Jaromira Kohlička, Kohlička ktorý by teoreticky zaujímal pozíciu tretieho podpredsedu. Počkajte chvíľu, všetko sa vyjasní. Pán Silikotis. Ďakujem za slovo. E Είναι ο ευρωβουλευτή που αντικατάσταση. συνάδελφο μα. Παν μας. Pán Kolíček je poslanec, ktorý nahradil nášho kolega, kolegu. Je z Českej republiky a preto sme ho navrhli ako kandidáta na pozíciu tretieho podpredsedu. Pán Kohliček sa tu dnes e, nemohol zúčastniť, pretože mal iné povinnosti, inú schôdzu. stal sa kandidátom len veľmi nedávno. Poslali sme e, list e, predsedovi a vysvetlili sme celý postup a navrhol by som teda preto na post tretieho predsedu pána Kohlička. Ďakujem pekne, ja som dostal dva listy, jeden od generálneho sekretária z GUE, kde sa uvádza, že pán Kohliček je kandidátom za skupinu GUE. je to tiež potvrdenie o tom, že pán Kohliček súhlasí s nomináciou. To je veľmi dôležité. A potom je tu ďalší, dosť dlhý list od samotného pána Jaromila Kohlička, ktorý mi poslal ako predsedovi výboru ITRE. Nebol schopný sa zúčastniť dnešnej schôdze výboru ITRE a, na, a povedal, že by to nebolo pretože by podceňoval dôležitosť tohto rozhodnutia, ale je to preto, že na začiatku tohto roka nepočítal s možnosťou, e, ktorá sa potom stala realitou februária. To je to, že sa stal poslancom Európskeho parlamentu, čiže plne sa angažoval v iných činnostiach, zaviazal sa k istým sľubom, ešte pred včerajším príchodom a pridal. Som skôr staromodný a veľmi rád by som naplnil tie záväzky, ktoré som predtým prislúbil. To je dôvod, prečo sa nemôžem zajtra zúčastniť zasadnutia ITRE. Taktiež napísal pár slov o svojich aktivitách. Vyše 23 rokov pracoval v oblasti ocelerstva, sklárstva a e, keramiky. Preto je, toto je dôvod, prečo je výbor ITRE pre ňoho veľmi logickou voľbou a preto si zvolil výbor ITRE. No, takže toľko od pána Kohlička. No moja otázka znie, či existujú ďalší kandidáti. Zdá sa, že nie. Takže, keďže žiadni iní ďalší kandidáti nie sú, výbor môže pristúpiť k hlasovaniu e, aklamačným spôsobom. Thank you very much, colleague. Let us go. Congratulations to Mr. Koch. Vážení kolegovia, takže blahoželáme pánu kolegovi Kohličkovi. Bol tu včera celý deň, boli ste tu aj niektorí ďalší z vás a bol naozaj veľmi aktívny. Prihlásil sa k 4-5 bodom počas celého dňa, naozaj od rána až do 6.30 popoludní. Takže naozaj tu bol celý deň. Druhé hlasovanie civilné globálne navigačné satelitné systémy medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na strane jednej a Korejskou republikou na strane druhej. Najprv si urobíme testovacie hlasovanie a potom budeme hlasovať iba raz, pretože toto je hlasovanie na základe pravidla 50 odsek 1, zjednodušený postup, čiže nemáme tu pozmeňovacie návrhy, bude to elektronické eh, hlasovanie podľa mien. No ale najprv by sme si mali overiť systém. Ste pripravení na veľkú noc? To je moja otázka. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Uh, we will see the result. Vidíme výsledok. Well, don't see any result. Už výsledok nevidím. Yes. Yeah. Most of them are ready. Yeah. The rest will stay the whole Easter in the European Parliament. Tí ostatní ostanú cez Veľkú noc v Európskom parlamente. Dobre, a teraz pristúpime k elektronickému hlasovaniu. Je to návrh E, uznesenia, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Is uh, accepted. Prijaté, schválené, 36 za, 2 proti, 1 sa zdržal, ďakujem pekne. Koniec e, elektronického hlasovania, to bolo asi naozaj to najkratšie hlasovanie v histórii nášho výboru. Vidím, že ste sklamaní. You are completely disappointed. What can I do about... Však čo s tým môžem urobiť? Uh, now we go to the, to the next point of our agenda. Cost effective. Okay. Cost effective Prejdeme na ďalší bod programu nákladovo efektívna redukcie, redukcia, redukcie emisí a nízkouhlíkové investície, čiže ETS. As you know very well, ETS is an important subject for ITRE. Ako viete, ETS je pre ITRE veľmi dôležitá téma. Prosím vás, kolegovia, ak chcete opustiť miestnosť, urobte tak, čo najrychlejšie. Samozrejme, boli by sme radi, keby ste v miestnosti ostali, avšak pokiaľ to pre vás nie je možné, tak vás chcem poprosiť, aby ste opustili miestnosť, prestali diskutovať. Priatelia po pravej strane, kolegovia, prosím vás. Please finish. Oh, my goodness. Okay. Okay. V poriadku, ďakujem. Takže ETS je pre ITRE veľmi dôležitá téma, to veľmi dobre viete. Mali sme tu príležitosť vymeniť si názory s komisiou a na úvod, že si vypočujeme prezentáciu komisie od generálneho riaditeľa Josa Del Beke, ktorý je naozaj veľmi skúsený, pokiaľ ide o otázku rokovaní taktiež ovláda klimatickú politiku EÚ. Veľmi dobre vieme, že výbor ITRE je gestorský. ITRE je zaangažovaný na základe pravidla 54. No a máme tu vzdelané kompetencie, najmä pokiaľ ide o články týkajúce sa úniku uhlíka, to je veľmi dôležité. Potom je tu otázka priemyslu, fondy, finančná podpora energetického sektora, účinnosť, Modernizácia, inovácia, to sú naozaj veľmi dôležité eh, prvky z perspektívy ITRE. Čiže máme veľkú mieru zodpovednosti za tento dokument. Preto si myslím, že eh, táto diskusia môže byť pre nás veľmi dôležitá. Pán generálny riaditeľ, rád by som vás požiadal o úvodný, úvodné slova a prejav. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Príjemné predpoludne prajem všetkým. E, som veľmi rád, že vedieme túto diskusiu. Takže a v akom stave sme dnes? Um, v Paríži sme dosiahli historickú dohodu a historickým aspektom na celej dohode je najmä to, že celý svet sa pripojil. E, to nemôžeme dostatočne um, zdôrazňovať, pretože nepridali sme sa iba my, ale aj USA a e, rýchlo sa rozvíjajúce štáty Náš cieľ je veľmi ambiciózny, viac ako 2 stupne Celzia. No a chcel by som v dnešnej diskusii, budeme hovoriť najmä o TS, ale chcel by som uviesť, že novinkou v Parížskej dohode je to, že všetky štáty mali, museli predložiť svoje plány klimatickej politiky a ďalšou novinkou je, že v týchto plánoch je veľmi veľa informácií o tom, čo štáty budú robiť v oblasti energie, investícií, dopravy, úspor uhlíka, ale takisto, čo budú robiť v oblasti oceňovania uhlíka. A viac ako polovica štátov sveta plánuje zaviesť systémy cap and trade, čiže niečo ako ETS, alebo systémy kreditov za emisie. No a ten systém obchodovania a stropu, e, ktorý máme e, v Európe, sa zavádza teraz v Číne. Čínsky prezident v septembri minulého roka na valnom zhromaždení oznámil, že do roku 2017 Čína odhlasuje legislatívu a do roku 2020 čínsky uhlíkový trh bude pravdepodobne dvakrát tak veľký ako európsky. To je veľmi dôležitá veľká zmena a to musíme mm, mať na pamäti počas celej diskusie, ktorá sa dnes bude odvíjať. Takže, aby som to zhrnul, aká je doterajšia situácia? Európsky lídry hlavy štátov a vlád v roku 2014 prijali veľmi závažné rozhodnutie, kalibrovali cieľ na úroveň 40 do roku 2030 na domácej úrovni v porovnaní s rokom 90 a ETS je vlastne systém pre veľkých emitentov a potom ale vytvorili aj systém zdieľania e, úsilia, e, effort sharing, pre menších emitentov. No a pre tento systém komisia do leta predloží e, návrh. Um, ale oba návrhy samozrejme a oba systémy sa musia vnímať ako jeden jednotný balík. Ako viete, ciele pre ETS sú 43 oproti roku 2005. To je ročná redukcia 2,2 a podiely z dražie by mali ostať, eh, podiel dražby by mal ostať stabilný 57 a to je to politické rozhodnutie hlav štátov a vlád. Ďalším veľmi dôležitým politickým rozhodnutiam bolo, že eh, hlavy štátov a vlád povedali, že systém voľných alokácií, aby sa riešil únik uhlíka, že tento systém by mal pokračovať. Bez zmeny legislatívy by systém vypršal, ten súčasný systém pre riešenie únikov uhlíka by vypršal v roku 2025. Čiže to, čo my tu dnes riešime, je veľmi dôležité. Otázne je, ako bude ten systém pokračovať v rámci nastaveného systému, teda 57-percentný dražobný podiel zvyšok je vlastne e, predmetom voľných alokácií. No a k tomu úniku uhlíka Carbon Leakage sa ešte vrátim. Okrem toho sa vytvorili fondy, ktoré budú podporovať modernizáciu energetického sektora a inovácie a takisto budú pomáhať urýchľovať modernizáciu v chudobnejších členských štátoch. To sú vlastne tzv. Článk, štáty článku 10 ale začnime tým únikom uhlíka, carbon leakage. To množstvo um, certifikátov, ktoré môžeme dať e, podnikom, e, je vlastne v tomto vzorci. Je to e, benchmark na produkt. Produkcia, teda množstvo produkt, to je množstvo produktov a potom je tam ešte faktor úniku uhlíka. To sú tri prvky, ktoré popisuje komisia vo svojom návrhu. Možná je aj korekcia, je tam tzv. korekčný faktor a cieľom komisie je, to je v návrhu komisie reflektované, aby medzisektorový korekčný faktor e, nebol použitý, aby nebol operatívny a ak a cieľom komisie je minimalizovať dopad toho korekčného faktora, ak sa bude musieť použiť. Onedlho zorganizujeme aj e, seminár o, o tom, aby sa celkovo členovia trhu porozprávali o tom, čo si myslia o tomto korekčnom faktore. Ale výhodou je, že máme tu dobré rozhodnutia o benchmarkoch, o, o produkcii a o úniku uhlíka. Pokiaľ ide o tzv. benchmarky, to je vlastne množstvo CO2, ktoré môžete emitovať na jednotku produkcie. Ten, tieto benchmarky boli stanovené v roku 2008. My robíme legislatívu pre rok 2030. Vieme, že dovtedy dôjde k veľkým technologickým zmenám, takže ako to reflektovať v legislatíve? Komisia navrhla, keďže máme vedeckú literatúru, aby sme priemerne tam zapracovali 1 technologického rozvoja, čiže sprísnenia benchmarkov. Ale nie všetky sektory majú rovnako dobrý výkon. Tie slabšie sektory by mali napríklad 0,5%. Tie sektory, ktoré majú lepšie výkony, tie by mali 1,5%. A e, takto by sme postupne tie dáta validovali. Výhodou tohto prístupu je, že keď príjmete legislatívu, tak všetci priemyselní hráči budú vedieť, do akej kategórie padajú, spadajú, čiže aké realo, realokácie sa na nich môžu e, vzťahovať. A takisto chceme tým odmeňovať inovácie, pretože niektorí hovoria, že by sme tie benchmarky si mali ako keby nacvičiť, ale tí, ktorí mali dobré výkony v minulosti, tak stratia tie výhody, ktoré by z toho vyplývali. Čiže my by sme mali odmeňovať inovácie týmto systémom benchmarkov. Chceme systém, ktorý bude jednoduchý, predvídateľný a takisto nebude musieť podliehať komitológii. V minulosti mnohé tieto veci boli schváľované v komitológii, ale chceme lepšiu, rýchlejšiu legislatívu. Tak sme dali viac vecí priamo do smernice. Takže pokiaľ ide o benchmarky, budú sa každý rok aktualizovať, čiže ten benchmark sa sprísne o 1% každý e, rok, pretože do roku 2020 nastane samozrejme veľký technologický rozvoj. Ďalším prvkom v našom vzorci bolo, e, že musíme zohľadniť meniacu sa produkciu. Toto žiadali mnohí priemyselní e, hráči, Ehm, môžeme mať viac produkcie alebo menej produkcie, ehm, viac e, voľne alokovaných kvót alebo menej, podľa ekonomického cyklu. Veľmi dôležité pre komisiu je tu, aby sme nevytvárali zbytočnú byrokraciu, pretože existujú návrhy, ktoré by vytvorili naozaj obrovskú byrokratickú záťaž na úrovni členských štátov, na úrovni komisie, ale aj na úrovni podnikov sa objavujú takéto návrhy a my sa snažíme e, nepríjmať takéto návrhy vytvárajúce byrokraciu, pretože to je priorita okrem iného aj Junkerovej komisie. A preto sme túto legislatívu nastavili čo najjednoduchším spôsobom. No a posledný prvok, e, ktorým chceme zohľadniť meniacu sa produkciu, je rezerva pre nové subjekty, pretože ak e, podnik urobí obrovské investície, tak by mal mať nárok e, na e, trochu iné zaobchádzanie. No a potom tretia skupina, to, je, to sú tie skupiny podľa úniku uhlíka. Dnes máme veľmi dlhý zoznam 150 sektorov a v tomto zozname sa vlastne zaznamenáva, či ste ohroziteľní uhlíkovým únikom, či ste ohrození e, konkurenciou z inej časti sveta, kde neexistuje ETS. Takže my sme ale potom tento zoznam skrátili na 50 energeticky náročných sektorov a vieme, že 70 kvót, e, ktoré sa rozdávajú, e, idú vlastne do troch sektorov chemikálie, cement a ocel. To je 75 našej dnešnej práce. Čiže sme to skrátili na 50 hlavných energeticky náročných sektorov. To je takisto ďalšie veľké zjednodušenie tejto legislatívy. No a e, v, týchto, v tejto skupine budeme mať dve kategórie. To sú rizikové inštalácie, tie dostanú 100% benchmark a potom zariadenia, ktoré sú menej rizikové, tie dostanú 30 30-percentný benchmark. A čo znamená nízkorizikový? To znamená, že niektoré spoločnosti do ceny produktu môžu zapracovať časť nákladov, ktoré im vzniknú kvôli tomu, že sú členom systému ETS. A existuje aj ekonomická literatúra o tom, že mnohé podniky môžu preniesť tieto svoje náklady ďalej, ale otázne je, e, aké tieto náklady budú vysoké, aký bude ich podiel, čiže <clears throat> my sa chceme naozaj sústrediť na tieto zariadenia, najmä na tie vysokorizikové. My nechceme, aby priemysel odchádzal z Európy. Nechceme, aby odchádzal E, z Európy kvôli našej klimatickej politike. My chceme, aby ten priemysel u nás ostal, aby bol inovatívny, takže na jednotku produkcie tie emisie sa znížia. Pokiaľ ide o korekčný faktor, ak sa nám podarí dobre nastaviť zoznam, ak sa nám e, dobre podarí nastaviť produkcia aj benchmarky, tak potom nebudeme potrebovať korekčný faktor, nebudeme ho musieť uplatňovať to vlastne bola jedna z veľkých tém našich konzultácií so sektorom. Čiže uhlíkový únik to je časť tohto obrazu. Musíme e, sa samozrejme chrániť e, pred konkurenciou spoločností, ktoré nie sú v systémoch ETS, ale potom je tu ešte druhá stránka veci a to je podpora modernizácia, inovácia a investícií do nových technológií. Komisia navrhla tri nástroje, ako to podporovať. Komisia ich navrhla vlastne preto, lebo hlavy štátov a vlád to žiadali. A prvý nástroj je e, taký, že pre nízkopríjmové členské štáty bude existovať možnosť, že v energetickom sektore veľká časť kvót sa bude môcť dať zdarma, rozdať zdarma. To je ten tzv. článok 10c pre tých, ktorí poznajú detaily. Druhý nástroj je inovačný fond. Inovačný fond e, to je veľmi dôležitá požiadavka Európskeho parlamentu, keď sa diskutovalo o rezerve na trhovú stabilitu. Tento fond obsahuje 450 miliónov kvót. Keď si predstavíme, že cena uhlíka bude 5 až 10 eur, tak si viete predstaviť, že tento fond bude obsahovať viacero miliárd eur a je to vlastne pre súkromný sektor. Pre e, sektor, ktorý investuje do nízkouhlíkových technológií a inovácií. Tento fond je teda veľmi dôležitým prvkom, žiadal to Európsky parlament, e, najmä v tomto výbore, keď prebiehala tá rozpráva o trhovej rezerve a ja som veľmi rád, že sme zvýšili to množstvo na 450 miliónov. No a te, potom je tam modernizačný fond pre chudobnejšie štáty, kde je potrebné nasmerovať tú modernizáciu smerom na spotrebiteľov a malé a stredné podniky. Tento modernizačný fond je takisto veľmi dôležitým nástrojom, bude obsahovať 310 miliónov kvót, takisto sa to premieta do veľmi vysokej peňažnej sumy. No a takže k tomu inovačnému fondu, o čom tam diskutujeme, nie len o tom, aký bude veľký, ale aj o, to, o tom, akým spôsobom budeme naďalej podporovať investície do nízkoemisných technológií. Budeme zdôrazňovať radšej tie prielomové technológie, alebo radšej budeme umožňovať investície, vieme si predstaviť, že priemyselný sektor e, vynájde napríklad oceliarstvo, e, vynájde nejakú prielomovú technológiu, ktorá ale má veľké emisie, takže budeme podporovať to, alebo radšej investujeme do siete, ktorá bude umožňovať rýchle nabíjanie elektrických automobilov všade v Európe. Čiže to je rozdiel medzi podporou ino investícií a Eh, inovácií, ten fond by mohol vlastne priamo podporovať tých, ktorí robia takéto investície. Modernizačný, teda inovačný fond je pre všetky členské štáty a modernizačný fond je pre tie nízkopríjmové členské štáty, je ich 10. A tento modernizačný fond, eh, ten žiadajú najmä tie členské štáty, ktoré z toho fondu nebudú profitovať, ale chceli by nejakú, nejaké transparentné postupy, s ktorými bude fungovať tento fond. Komisia navrhuje, aby sme nikoho nevetovali, ani komisiu, ani členské štáty, ale aby existoval postup väčšinového rozhodovania, aby v modernizačnom fonde pracovala aj Európska investičná banka. No a ďalším prvkom je ten článok 10c. a to je voľná alokácia kvót v energetickom sektore v tých chudobnejších členských štátoch. To má zasa uľahčiť investície. Hovoríme tu o obrovských sumách peňazí, o miliardách eur. A preto je pre komisiu veľmi dôležité, aby postup bol súťaživý, e, aby rešpektoval pravidla štátnej pomoci a preto komisia navrhuje systém um, ponúk, e, v podstate verejného, ako verej, akoby verejných ponúk e, na trhových princípoch. Musí to teda fungovať e, dobre na princípoch vnútorného trhu s elektrickou energiou. Toto bolo teda niekoľko technických detajlov z mojej strany. Nechcel som byť príliš technický, ale chcem uľahčiť a pripraviť našu rozpravu. Takže e, dva piliere vlastne mojej prezentácie boli najmä e, únik uhlíka, to je jedna stránka veci, a druhá stránka veci sú tie investície, ktoré nás prevedú postupne do tej nízkoemisnej e, budúcej ekonomiky. Ďakujem, pán generálny riaditeľ, za váš úvodný príspevok. Vysvetlili ste nám veľa dôležitých prvkov, ktoré sú súčasťou nášho ETS. Teraz sa obraciam na spravodajcu pána Federleho. Ehm, predneste nám prosím vaše stanovisko. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi riaditeľovi Jos Delbekemu. Ďakujem tieňovým spravodajcom aj personálu. Ja sa s nimi vidím viac ako s vlastnou rodinou v tomto období a ešte to tak chvíľu bude. Stretli sme sa zatiaľ so zastupcami 8 členských štátov, so zastupcami 20 sektorov, e, so zastupcami mimovládiek, think tankov a s analytikmi aj s energetickým sektorom. A dnes popoludní budeme skúmať e, hlbšie e, úniky uhlíka. Takisto som sa stretol s poľským ministrom energie, energetiky a takisto s britským ministerstvom pre energetiku a klimatické zmeny. Všetko postupne zapracovávam do mojich podkladov, komunikujem e, nielen počas mítingov, ale aj cez e-mail so všetkými zainteresovanými. 23. mája bude rozpráva v tomto výbore a posledný majový deň je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a 12. júla bude rozprava vo výbore. Potom po letnej prestávke budeme robiť na kompromisoch. Hlasovanie v ITRE by sa malo konať 13. oktobra, dúfam. To je asi vla... E, dva mesiace predtým, než bude hlasovať výbor ENVY. Vieme, že ITRE nemá veľmi dobrú e, povesť v tejto oblasti. Návrhy MSR boli E, zamietnuté, návrhy o energetickej bezpečnosti boli na plenárke zamietnuté. Tento raz musíme naozaj predložiť niečo podporiteľné. Budem sa snažiť o dobrý, stabilný kompromis a ja vás všetkých prosím e, v tomto výbore, prosím, pracujte aktívne od e, začiatku procesu už teraz. Prosím, moje dvere sú vždy otvorené, bez ohľadu na to, z ktorej ste politickej skupiny. Príďte, prosím, za mnou sa porozprávať. ITRE je veľmi dôležitý výbor, najmä pre priemyselný sektor, ale my potrebujeme väčšinu v celom parlamente a musím už teraz povedať, som veľmi rád, že veľmi dobre spolupracujeme s pánom Ianom Duncanom z Envy. Takisto chodím na všetky zasadnutia tieňových v Envy, počúvam ich, e, kladiem otázky, rozprávam sa s ich partnermi na tých mítingoch v oboch výboroch musíme predložiť nejaký rozumný kompromis, musíme vyvážiť priemyselné aj ekologické záujmy. K samotnému stanovisku. Chcem sa poďakovať e, nášmu usilovnému predsedovi. Vo výbore ITRE máme silnejšiu pozíciu e, v tomto spise než kedykoľvek v minulosti a to už je pokrok. Máme zdieľané právomoci z Envy e, v tej oblasti voľná alokácia a uhlíkový únik, takisto modernizačný fond a e, tie voľné alokácie v energetickom sektore. My to nazývame e, 10C, je to ten článok 10C. No a týmto prvkom sa budem venovať e, aj počas môjho stručného úvodu. A tieto témy sú vlastne ťažiskom môjho stanoviska. Takže poprvé e, uhlíkový únik a voľné alokácie. Tu je hlavným cieľom dosiahnuť nákladovo efektívne zníženie emisí a zároveň zachovať konkurencieschopnosť európskeho priemyselného sektora na globálnom trhu. Dražby kvót musí byť hlavnou, musia byť hlavnou metódou alokácie, ale e, bude potrebné pokračovať aj vo voľnej alokácii, čo je výnimka zo všeobecného pravidla, aby sa e, predišlo unikaniu uhlíka. Momentálne v tejto fáze vidíme, že máme e, pevný súbor e, týchto kvót. Nebudú postačujúce na všetky priemyselné sektory v Európe, preto musíme prijať vo výbore aj nepríjemné rozhodnutia. E, alokácia je úzko prepojená, preto chcem predložiť balík návrhov, e, kde má ITRE skutočný vplyv. Chcem, aby e, tí najlepší boli odmenovaní oproti menej úspešným a aby sme vlastne aj minimalizovali riziko toho prierezového faktora pravidla voľnej alokácie musia byť realistické, musia poskytovať stimul na pokračovanie v zlepšovaní procesov, obzvlášť v sektoroch, kde je riziko úniku uhlíka. Musím povedať, že nemôžeme zbytočne komplikovať tento systém. Čo sa týka inovačného fondu, ETS by mal byť dôrazným nástrojom na znižovanie e, technológií, ktoré majú veľké emisie CO2, mali by motivovať k inováciám a mali by sme sa zamerať aj na nízkouhlíkové inovácie v priemyselných sektoroch. Takisto by to mala byť možnosť na projektové financovanie, ktoré by bolo vyplácané v, čas, v ranných fázach projektov prostredníctvom nejakých milníkových platieb. Do roku 2050, ak máme splniť naše ciele, potrebujeme silný inovačný fond, e, ktorý dokáže využiť aj e, súkromné investície a donesie prielom, prelom v priemyselných e, technológiách. Treba tiež zabezpečiť, aby fond nebol príliš komplikovaný, aby priemysel naozaj tie fondy využíval, ktoré im poskytujeme. Po tretie, modernizačný fond alebo 10C. Modernizačný fond počas prechod E, k modernizácii je dôležité zabezpečiť, aby tieto zdroje sa využili na propagáciu reálnych investícií do modernizácie sektora energetiky v tých 10 členských štátoch s najším príjmom, e, dlhodobé klimatické ciele, rešpektujúc e, národné priority musia byť zohľadnené. Transparentnosť to bude kľúčom čo sa týka modernizačného fondu, je potrebné nájsť dobrú rovnováhu medzi rôznymi úlohami a zapojením EIB, členských štátov a komisie. A posledná vec ešte než ukončím. E, prebieha diskusia o tom, ako by sme mali e, riešiť. E, toto je naozaj dôležité, pán predseda. Budete mať možnosť na záver ešte niečo povedať. Dobre, tak sa k tomu vrátim, k tej parížskej dohody. Dohode. Ďakujem pekne budete mať možnosť po diskusii povedať niekoľko dôležitých eh, vecí. Očakával som, že kolegu, kolega z výboru Envy Ian Duncan tu bude, eh, pretože je veľmi dôležité, aby sme boli v neustálom kontakte s našim hlavným spravodajcom, ale žiaľ nemohol prísť, možno kolegovia z EKR by ho mohli presvedčiť eh, v našej najdôležitejšej téme. No a teraz politické skupiny EPP. Pani Delange. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som si bola veľmi rada vypočula, čo chcel Frederik povedať o situácii po Paríži, takže e, teraz sme tak povediať v očakávaní. Myslím, že to bude veľká komplexná predbežná e, diskusia, než sa pustíme do tých technických detailov aj v tomto výbore. E, a vo výbore ENVY, takže toto je určite jedna z prvých otázok, ktoré musíme zodpovedať. Chcela by som Frederikovi a jeho týmu poďakovať za veľmi otvorenú spoluprácu. Naozaj bolo zorganizované mnoho stretnutí so zainteresovanými a so stieňovými eh, spravedajcami. My ako EPP vnímame ETS eh, samozrejme eh, ako spôsob zodpoved- ujatia sa zodpovednosti za planétu Um, a je to jedna z kľúčových priorít v tom mandátu. Chceme, aby otázka ETS a naša globálna pozícia ako Európskej únie e, v tomto globálnom kontexte boli takto vnímané. Samozrejme, uvedomujem si, že niektoré sektory, ktoré ste spomenuli, sú veľkými e, znečistovateľmi, ale e, možno sú 2-3 krát čistejšie než ich protiažky v Číne. A ak by oni e, sa vytratili, tak tá produkcia jednoducho prejde inám a tie emisie CO2 v končnom sledku budú negatívne pretože to bude náraz v globálnom kontexte. A zároveň my ako EÚ riskujeme, že strátime strategicky dôležité sektory, ako je oceliarstvo, nebudem spomínať napríklad Hanojva. Um, ehm, Myslíme si, že ak budeme závisieť od iných častí sveta v týchto strategických sektoroch, tak by to bola chyba a zaznamenala som si vaše pripomienky, pán Delbeke, pokiaľ ide o vývoj v Číne, ale musíme naozaj zabezpečiť, aby sme nestratili svoj priemysel. A nie je to len téma ETS, je to aj téma hospodárskej súťaže, ale fakty sú rovnaké. Musíme zabezpečiť, aby sme e, o to neprišli predtým, než sa veci dajú do pohybu v iných častiach sveta. No a je naozaj na tomto výbore, aby samozrejme rešpektujúc predpokladané a naplánované redukcie emisí, je na tomto e, e, vývoj a na komisii, aby sa zameriavali aj na pozíciu európskeho priemyslu. V tejto súvislosti, a aby sa toto udialo, je potrebné niekoľko zmien v návrhu e, komisie viac tých voľných alokácií. A veľmi ma potešilo, čo pán Frederik. Teda budú potrebné takéto alokácie alebo kvóty v niektorých prípadoch, alebo to bude potrebné doladiť, aby to bolo v súlade s reálnou situáciou a s skutočnými dátami z výroby. Momentálne skúmame, aké by mohli byť alternatívy. A čo by bolo najrozumnejšie, najefektívnejšie, ale tie hlavné prvky pre nás ako skupinu v tejto súvislosti sú, že chceme riešiť otázku e, klimatických zmien, chceme zároveň e, zabezpečiť pozíciu európskeho priemyslu vo svete, chceme minimalizovať riziko úniku uhlíka, to ste už e, vlastne vydedukovali vy, z môjho vystúpenia. No a chceme samozrejme podporovať inovácie. A čo sa týka inovácií, myslím, že sme tomu neprikladali dostatočnú pozornosť, najmä pokiaľ ide o e, pôsobnosť tohto výboru. No ešte konkrétna otázka na komisiu, keďže vieme, že e, návrh príde aj k sektorom mimo ETS. Bude tu tlak, aby tam boli zahrnuté sektory, ktoré tam pôvodne zahrnuté neboli, čo nám potenciálne otvorí určitý priestor v rámci diskusie ETS Eh, takže ako to vidíte? Ďakujem pekne. Ďakujem. Poprosil by som vás kolegovia, ktorí vystúpite v mene politických skupín, aby ste nehovorili dlhšie než 4 minúty, pretože nemáme na to dosť času. Pán Marta, nech sa páči, máte slovo v mene SAD. Vážený pán predseda, eh, vždy, keď je na mne rád, tak mi pripomenáte eh, čas. Áno, je to dôležité a chcem vyzvinúť, že Zástupca komisie hovoril 17 minút, takže ja nebudem hovoriť 17 minút. Pokúsim sa povedať to, čo som chcel povedať. Ďakujem vám za túto veľmi dôležitú rozpravu. A veľmi dobre som si samozrejme vypočul zástupcu komisie. A chcem len povedať, prvá pripomienka, že náš systém je podobný e, neveľa e, krajín na svete ho aplikuje, ako máme my. A e, ja som ako sa ty Tomáš, že vidím to, čo vid- e, verím to, čo vidím. A E, e, to, čo by malo byť prospešné pre ETS, ak by teda všetci priemyselní aktéry e, mali rovnaké zaobchádzanie a to momentálne nie je, nie je dnešná situácia. Takže k tým návrhom. Pokiaľ ide o naše prežitie, je dôležité znižiť emisie CO2, ale uh, Máme tu teda relatívne obmedzený základ, doprava, polnohospodárstvo, všetky nepriemyselné sektory, aké je tam úsilie, ktoré vynaložia, aby znížili eh, emisie skleníkových plynov. Súhlasíme, eh, pokiaľ ide o eh, teda cenu uhlíka, musí to byť signál na podporu investícií, ale treba skonštatovať aj to, že predošlé obdobie nezohralo túto celú hru, pretože tá cena e, stále e, e, nie je dostatočne stimulujúca pre investorov. A pokiaľ je stabilitu do roku 2019, zatiaľ tam v podstate nič nepredpokladá tú e, cenu 25 eur do roku 2030, čiže to nie je, nejaká veľká stim, to nie je nejaký veľký stimul na e, dekarbonizáciu týchto sektorov. Takže otázka, ktorú si kladem, aká aké sú predstavy e, okrem tej stability, e, pokiaľ ide o zniženie tých emisí, no a ešte tu tá myšlienka nejakého karbonového koridoru, e, uhlíkového koridoru, ktorý predniesla, predniesla Francúzsko. No ako chcete trhových účastníkov stimulovať, nemôžem povedať, že zatiaľ to nejako funguje. Máme tu možno za sebou obdobie nadmerných alokácií, aj keď dnes teda nekonštatujeme nejakú, nejaký unikulník a nedá sa povedať, že by to veľmi poslúžilo e, investíciám, pretože keď sa pozrieme na tie priemyselné sektory, ktoré sú takto e, rozdelené, tak e, tí, ktorí hovoria, že znížili emisie CO2, to sú hlavne zníženia v dôsledku zavretia výrobných závodov. To je teda hlavný dôvod. No a musíme byť teda náročnejší, pokiaľ ide o sledovanie predaja kvót, ja to podporujem. A ak to niektorí monitorizujú tak, ako to bolo v minulosti, tak dobre hovoríme, sme o inovačnom fonde, modernizačnom fonde, treba byť veľmi obozretný, aby sa využili fondy naozaj na tú transformáciu. A môj názor, tí, ktorí ma poznajú, to vedia, že veľa sa tu hovorilo o tom a viem, že predseda už ma chce prerušiť ešte dve sekundy, prosím. Takže toto skutočne je len taký vzdušný zámok, e, ktorý si dostávame naozaj. E, je to škoda, že e, toto dekarbonizáciou v podstate spôsobuje ešte väčšie emisie. Čiže všetci by mali byť, tak povedať, pod a Ešte takýto transformačný fond by tu mal byť pre tie najviac dotknuté regióny. Ďakujem pekne. Ashley Fox, mene EKR. Ďakujem, pán predseda. Hovorím v mene kolega, kolegu Henkela. Mm-hmm. Takže treba priznať, že európsky systém ETS nie je postačujúci na vyriešenie klimatických zmien a globálneho oteplovania. Efektívnosť pri znižovaní redu- e, emisí je pochybná. EÚ naozaj znižila svoje emisie, ale množstvo dovezených emisí e, e, vzrástlo E, v dôsledku z časti e, úniku uhlíka a globálneho prenosu e, na východ. Globálne oteplovanie je, a klimatická zmena je globálny problém a preto je európsky systém nepostačujúci, keďže je tu globálny aspekt, vzniká tu určite paradox. Fabriky, ktoré majú najväčšie emisie, dostávajú najväčšie výnimky, aby sa vyhli riziku uniku uhlíka a e, nevyhľadám e, v kapacite. Avšak ETS je stále ešte najlepší trhový nástroj, ktorý k dispozícii máme. EÚ preto musí ísť príkladom, ale mala by sa snažiť spojiť svoj trh s ostatnými, aby sa aj európsky systém e, integroval s australským, švajčiarským, čínskym alebo kanadským. Úspešný výsledok by posilnil spoluprácu a integráciu medzinárodných trhov aby ETS mohla fungovať, akýkoľvek verejný zásah musí byť obmedzený, to pozitívne ovplyvní ceny a to je vítaný vývoj vzhľadom na súčasnú cenu uhlíka, ktorá je určite veľmi nízka. E, je tu potreba obmedziť počet sektorov na zozname toho úniku uhlíka len na tie najdôležitejšie a potom tu musí byť aj rovnováha medzi reštrikciami a ochranou e, spracovateľských a ťažobných e, sektorov E, ktoré sú často efektívnejšie u nás než ich globálni konkurenti. Ak sa napríklad e, mm, to outsourcuje, napríklad v prípade výroby plynu, tak to má environmentálny zmysel. E, súkromné podniky, najmä tie väčšie, nemajú nedostatok fondov na inováciu, avšak ich investičné priority nemusia byť práve v ekoinováciách. Preto treba fondy obmedziť len na ekoinovatívne eh, eh, segmenty trhu. Komisár Moeda sa tiež predložil návrh, že by sa vytvorila Európska inovačná rada. Ak by sa vytvorila, tak veľkou otázkou by bolo, ako tieto dva orgány budú spolu eh, súvisieť v tej inovačnej agente EÚ. Pán predseda, toto sú pripomienky pána Henkela a ja by som pridal ešte svoju vlastnú. A síce, dnes sme počuli o tom systéme benchmarkingu, e, ktorý prinesie každoročne zlepšenie efektivnosti o 1%. Ako sa to prejaví na tých menej konkurencieschopných e, odvetviach v Európskej únii, ktoré e, sú napriek tomu o mnoho efektívnejšie než ich konkurenti v Číne a v ďalších krajinách. A obávam sa, že my možno teda vytlačíme tých najmenej efektívnych 25% v Európe z hoci ktorého sektora, či už to je cementárstvo, oceliarstvo a tak ďalej. A máme teda, ale pritom títo menej efektívni producenti v Európe sú stále ešte efektívnejší než tí producenti inde. A to vlastne vedie k tomu úniku uhlíka. Ďakujem pekne, predseda. A teraz pán Erikson za zelených. Ďakujem, pán predseda. Je zjavné, že ETS nefunguje tak, ako e, bolo plánované a dôvod, prečo emisie CO2 klesli, je hlavne ekonomická kríza a nie systém ETS. A hm, vidím, že v tomto systéme je množstvo nedostatkov a stimuly e, k transformácii a modernizácii systéme energetiky sú veľmi nízke v ETS alebo dokonca e, nabadajú ísť s nesprávnym smerom a to je obrovský problém. Budem sa venovať trom bodom, jednak sú tie voľné kvoty a jeden z problémov je, že krajiny majú viac e, tých kvót, než potrebujú, pretože ich výroba je o mnoho nižšia, než eh, majú mm, teda mm, voľný kvót. No a to treba zmeniť. Čiže musíme sa pozrieť na reálne čísla a reálne riziko uniku uhlíka. Namiesto toho, aby sme mali tieto veľmi hrubé procedúry. Mali by sme sa pozrieť aj na taký odstupňovaný e, prístup, ktorý e, sa propaguje v Británii. No, druhá vec, nepriame náklady. No, to je problém v systéme, kde členské štáty môžu kompenzovať vyššie ceny elektriny e, v dôsledku ETS. Tento systém podľa mňa nemá zmysel Eh, spotrebiteľ podľa európskej legislatívy má možnosť vybrať si poskytovateľa elektriny a potom priemysel sa môže rozhodnúť, či si kúpi eh, elektrinu od nejakého čistého alebo trešného výrobcu elektriny. A trhové ceny, ako vieme, eh, vystávajú z ponuky a dopytu a nie sú odvodené od nákladov v tejto oblasti, čím vzniká skreslenie trhu, pretože niektoré podniky dostávajú kompenzácie na nesprávnom e, základe a niektoré nie, často je to naopak. Tí, ktorí by to potrebovali, nedostanú kompenzácia, tí, ktorí to nepotrebujú, ich dostanú, pretože e, sú v nejakej e, bohatšej krajine, kde e, si môžu dovoliť e, takto kompenzovať. No a tretia vec, Komisia sa v tomto prípade bohužiaľ uberá tým smerom, že by všetci mali dostať kompenzáciu na základe veľmi e, slabých dôvodov a to podľa mňa nie je správne. No a ešte je tu transformácia sektoru energetiky a modernizácia. Najväčší podiel finančných zdrojov v súčasnom systéme ETS investičného systému je z článku 10c a teda krajiny v strednej a východnej Európe dostávajú e, voľné kvóty, aby financovali e, čistú e, výrobu energie, elektriny a aby mohli diversifikovať svoj energetický mix. Je to vlastne stimul e, zotrvať e, najmä pri uhlí, o, zvlášť v Polsku a v iných východoeurópskych krajinách. Ďakujem. Kolega Silikiote Sague. Ďakujem za slovo, pán predseda. Myslím si, že všetci sme si vedomi, že je potrebné zmeniť systém ETS, avšak tak ako navrhuje rozdeliť systém komisia, namiesto toho, aby sme mali za hlavný cieľ redukciu emisí, na nešťastie tu je skôr snaha navýšiť konkurencieschopnosť EÚ a udelovať voľné alokácie priemyslu a podnikom, ktoré chcú opustiť EÚ. My ako GUE nechceme systém, ktorý bude veľkým firmám pomáhať e, k tomu, aby im narastal profit. Oni preto spôsobujú najväčší problém pre klímu. Čiže nebudeme podporovať zmeny, ktoré pomôžu rozvinutým krajinám a naopak poškodia rozvíjajúcim sa krajinám. My sme za modernizáciu systému, kde by však hlavným cieľom mala byť ochrana životného prostredia a podpora životnej úrovne ľudí a mali by sme zobrať do úvahy jednotlivé špecifika členských štátov a najmä podmienky v krajinách juhu, ktoré naozaj čelia obrovskej hospodárskej kríze. Je tu hospodárska recesia, je to naozaj slepá ulička a to by sa tiež malo zohľadniť. A taktiež si myslím, že by sme potrebovali striktnejšie opatrenia týkajúce sa najväčších znečisťovateľov členské štáty by mali mať možnosť e, výstup vylúčiť zo systému malých znečisťovateľov, čiže takých, ktorí nepredstavujú veľký problém. Taký, tak by sme potom boli schopní chrániť veľmi malé podniky, najmä rodinné podniky. No pokiaľ ide o štátnu pomoc, by sme nemali mať harmonizáciu, pretože v takom prípade by sme nezohľadňovali špecifika jednotlivých krajín. Štátna pomoc by mala byť poskytovaná štátom, ale ten by mal zohľadňovať špecifika jednotlivých členských štátov. Čiže namiesto toho, aby sme mali za cieľ navýšenie konkurencieschopnosti a podporu nadnárodnej spoločnosti, tak naozaj reformovaný systém by mal podporovať inováciu a zmeny, ktoré zohľadňujú potreby hospodárstva. Mal by pomáhať modernizácii a aktualizácii um, zlepšeniu situácie v spoločnosti. No a najdôležitejšie by mala byť kvalita života ľudí. Ďakujem. Ďakujem teraz za ENF, pani Kapel. Ďakujem, pán predseda. Na úvod chcem poďakovať spravodajcovi, ktorý naozaj veľmi profesionálne pracoval. Mali sme workshopy, informoval nás a všetci zainteresovaní boli, za jedným stolom rokovali, čiže mohli sme hovoriť o praxi a budúcnosti obchodovania. Táto téma je veľmi dôležitá, pretože nejde iba o e, obchodovanie s emisiami, ale sú, má to dopadať na ďalšie si Včera diskutovaná implementácia zmenice o energetickej efektívnosti a preto samozrejme v globálnom kontexte to treba vnímať e, má to vzťah s priemyslom, včera sme o tom hovorili, Máme tu medzinárodnú konkurencieschopnosť. Komisár Katajnen včera povedal, že ehm, teraz e, sa do nových obchodných nástrojov vkladajú antidumpingové opatrenia vzhľadom na takéto energeticky efe, e, e, náročné odvetvia ako je oceliarstvo. A treba povedať z pohľadu ETS, že nejde iba o ETS, ide aj o vysoké náklady na energie, Ak, eh, a musíme tu konať, ak chceme mať do roku 2020 20% industrializačnú, teda kvotu industrializácie. Um, keď sa pozrite na rozdelenie znečistenia na svete 2012 až 2030, tak vidíme, že EÚ, pokiaľ ide o emisie CO2, v roku 2012 mala medzinárodný podiel 10% a to klesne na 5%. Čína momentálne eh, z tých 20%, 25% ešte eh, zvýši a e, krajiny rozvíjajúce sa tiež e, zvyšujú svoje emisie, čiže treba to vnímať v internet, medzinárodnom kontexte globálne a zástupca generálny riaditeľ to dnes e, povedal. Dôležité bude stanovenie tých benchmarkov, aby sme sa vyhli tomu, že ten faktor e, medzisektorový, korekčný bude príliš vysoký. A určite je potrebné pomôcť tým energeticky e, náročným odvetviam lepšie sa presadiť v medzinárodnom e, kontexte. Ďalší bod e, sú fondy, ktoré sú tiež veľmi dôležité, tak inovačný ako aj modernizačný fond. Inovačný fond pre podniky aby mali väčší stimul investovať do nových technológií, či tá inovačná rada bude mať dôležitú úlohu v podpore. No a potom je tu modernizačný fond, e, ktorý má 10 členským štátom finančne pomôcť. A tu považujem za veľmi dôležité, ako spomenula aj komisia, e, keďže aby tu bolo teda, aby tu bolo vypísané obstarávanie, aby naozaj tí efektívnejší sa dostali k ťahu. Na ťah. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mám na zozname ďalších 11 kolegov. E, deň spravodajcov mali vyše 3 minúty, skoro 3,5, alebo tak nejak. No a ostatných kolegov by som chcel poprosiť, aby sa obmedzili na 2 minúty, pretože inak sa nám nezmestí všetkých 11 rečníkov. Ako prvý pán Rubik. Danke. Ďakujem. Prezentácia ukázala, že je pred nami naozaj obrovská úloha a musíme počkať ešte na posúdenie vplyvov. Na jednej strane našim cieľom je zvýšiť produkciu v Európe o 20 do roku 20, ale zatiaľ je tendencia klesajúca. E, Strátili sme od roku 2008 8 produkcie. Takže ako vytvoriť udržateľnú produkciu, ako ju vybudovať v Európe a do roku 2030 potrebujeme aj nejaký cieľ podiel pre podiel priemyselnej výroby v Európe. Ja by som navrhoval 30 V mojom regióne eh, v Rakúsku teraz máme 32 Musíme teda v rámci posúdenia vplyvov sa pozrieť na to, kde sa vytvárajú dobré pracovné miesta, trvalo udržateľné a kde by Európa mohla byť lídrom v oblasti produkcie. Čiže posúdenie vplyvov potrebujeme a na druhej strane musíme urobiť test dopadov na malé a stredné podniky, pretože v, týmto, v týchto nových technológiách um, je veľký potenciál tvorby nových pracovných miest. Je potrebné preskúmať um, aká byrokracia by vznikla, čo vzniknú, o, aké náklady vzniknú na národnej, európskej a medzinárodnej úrovni a ako tieto náklady budeme započítavať. No a tu sa chcem poďakovať pánovi riaditeľovi za to, že spomenul byrokraciu. O, musíme tú byrokraciu odstraňovať a ďalšia vec, CO2 hrá dôležitú úlohu pri importoch. My sme importovali práve fosílne energie za 500 miliónov eur, takže musíme si uvedomiť, že aj odtiaľ toto prichádza. Ďakujem. Pán Blanko López, ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem aj pánovu, pánu navrhovateľovi za jeho prezentáciu. Chcel by som hovoriť o niekoľkých pripomienkach k tejto správe. Podporujeme európsky návrh týkajúci sa kompenzácie nepriamých nákladov v prípade, kde hrozí únik uhlíku. Tým by sa podkopalo e, fungovanie elektrického trhu a takéto kompenzácie by viedli k nepriamých nákladov. Nemalo by sa to financovať prostredníctvom spotrebiteľov a ich účtov za energiu. Naopak malo by sa to hradiť z vydražených povoleniek. Fond pre inováciu by mal zohľadňovať všetky technologické riešenia v oblasti nízkych emisí uhlíkov v rámci všeobecných kritérií uznateľnosti, pretože aj keď sa pokryje celý hodnotový reťazec, prioritu musia mať inovačné technológie a priekopnícke odvetvia, kde existuje najväčší potenciál na zníženie skleníkových plynov, kde bude väčšia nákladová efektivita a kde to bude realizovateľnejšie z obchodného hľadiska. Určite by bolo pozitívne, aby sme otvorili možnosti financovania pre inteligentné siete, inteligentné mesta a účinnosť. No a na záver, myslím si, že by sme nemali znižiť percento vydražených emisných povoleniek. Malo by to ostať na úrovni 57%. Ďakujem, pán kolega Karinč. Thank you very much, chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ja mám niekoľko pripomienok. Keď som si prečítal všetky materiály od komisie, tak s tým mám jeden veľký problém. Nevidím tam reálne hodnotenie dopadu. Čo by to naozaj znamenalo v oblasti zamestnanosti v Európe, pracovných miest? Čiže iste je potrebné redukovať emisie skleníkových plynov všade na svete. A to práve zdôrazňujem, všade na svete. Aké údaje, aké analýzy máte k dispozícii k tomu návrhu? Čo by to znamenalo v oblasti pracovných miest? No a po druhé, únik investícií. To, ne, tam nejde o firmu, ktorá odchádza z Európy, ale investuje inde, pretože nemôže investovať v Európe, čiže to je stratená príležitosť. No a mám tretiu otázku členské štáty, ako napríklad aj môj, Lotyšsko, je tak e, ekologická krajina, naozaj iba 20% našich, či 22% našich emisí je ETS, nie je to tých 50, ako je európsky priemer. No a z týchto získaných emisí, ktoré sú zelené, ekologické, by sme istým spôsobom mali kompenzovať náklady E, na to, aby zástupcovia priemyslu ostali v našej krajine. Avšak, keď zarábate na predaji emisí, mali by ste toto opätovne investovať, aby ste redukovali emisie inde, napríklad v oblasti dopravy, e, polnohospodárstva a tak ďalej, čo predstavuje zase nové pracovné miesta, pretože napríklad výmena okien, zateplovanie a tak ďalej. To sú všetko pracovné miesta, takže čo s týmto? Pokiaľ by došlo k nejakým úsporám z emisných kvót, nemali by byť tieto reinvestované do e, zase e, šetrenia emisí, ale práve do pracovných miest. Takže opäť zopakujem to, aká je situácia, akú to má dopad na pracovné miesta. Ďakujem pekne, pani Griffin. Ďakujem za slovo, pán predseda, ďakujem aj pánovi Delbakemu. Toto musíme naozaj vypracovať správne, musíme sa od seba učiť, musíme počúvať zúčastnené strany, musíme si učiť ciele. Ja naozaj vítam inkluzívny prístup, ktorý bol prijatý a ako povedali je a Edward predo mnou, tak toto nie je boj medzi priemyslom a životným prostredím. Ide tu o vyvinutie udržateľnej budúcnosti pre budúce generácie, kde zachováme konkurencieschopnosť pre náš priemysel. Musíme zohľadniť oba tieto faktory. Pokiaľ ide o celkové fungovanie systému a toho, ako členské štáty využívajú príjmy, mňa trápi fakt, že tu nie je transparentnosť v tom, ako členské štáty mm, čerpajú alebo na čo míňajú tieto prostriedky. Pokiaľ by sme chceli ísť správnym smerom, tak členské štáty by mali byť jasnejšie usmernenia, aby sa tieto peniaze používali na e, záležitosti týkajúce sa klímy a na vytvorenie pracovných miest. Pokiaľ ide o benchmark uh, uhlíka, tak potrebujeme uh, rozsiahlejší prístup. V tejto chvíli máme binárny systém, ktorý vytvára neistotu a zmetok. Potrebujeme adekvátne údaje. Nemali by sme spoliehať na benchmarky, ktoré sú založené na výstupoch z roku 2008. A ak dovolíte, pán predseda, je 17. marca a ako prvá generácia írskych e, imigrantov chcem zaželať šťastného sveta Patrika všetkým mojim kolegom. Ďakujem pekne, e, pán Schaffhauser. Moja prvá pripomienka sa týka komisie, alebo smeruje na komisiu. Počuli ste mojich kolegov z rôznych politických skupín, počuli ste ich kritiku ale myslím si, že si, že si to nebudete vrať k srdcu, budete pokračovať tak ako vždy, ako keby sa nič nestalo. A takáto je konštanta. Buďte efektívni, a to je katastrofa, alebo ste neefektívni a to je tiež katastrofa. Ja chcem jednoducho povedať, že pokiaľ by ste chceli byť koherentní, mali by ste zohľadniť pripomienky kolega Machtana o uhlíku na hraniciach, o preniku uhlíku na hraniciach. To je zásadné. No a moja druhá pripomienka. Pokiaľ by ste chceli byť efektívni, tak netreba útočiť len na priemysel, ktorý potom pôjde do inej krajiny a bude znečisťovať viac, ale mali by ste sa zamerať aj na námornú dopravu. Táto totiž sama predstavuje 5 emisí skleníkových plynov, čiže nie len e, politickými rozhodnutiami nútite ľudia, aby sa preniesli do oblastí, kde budú znečistenia ešte viac, ale ešte aj zvyšujete mieru dopravy, ktorá už teraz spôsobuje veľkú mieru znečistenia. Ja som presvedčený, že pre Európu je tu zásadný problém, je to komisia. E, Európska demokracia nemôže spolupracovať, nemôže fungovať s komisiou. Generál de Gaulle nevidel Európu bez komisie, avšak dnes nás je veľa, ktorí si predstavujeme Európu bez komisie, pretože vy Európu zničíte, vy ju už teraz zničíte vy osobne s tým nič nemôžete. Ja chápem, že vy idete tou cestou, ktorá vám bola určená, ale výsledok je deštrukcia projektu, ktorý mal byť vynikajúci, ale ktorý je, sa teraz stáva katastrofou. Je to Európa, ktorej sme chceli slúžiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Nika. Eh, mă bucur, domnule director general, că ne vedem. Eh, față de el sunt azi un pic mai trist, pentru că el după amiază... Ďakujem pekne za slovo. Včera popoludní som sa dozvedel, že veľké očakávanie oceliarského priemyslu bude znamenať iba predlženie dumpingových postupov. Som smutný, dnes musím ísť opäť späť do mojej domoviny a tam sa nachádza jedna z najväčších zlievarní v Európe a ja im nemôžem e, povedať, že prídu naozaj antidumpingové opatrenia. Um, ľudia v Európe sa o ETS veľmi nezaujímajú, chcú len vedieť, uh, či sa zvýšia ceny uh, za energie, za elektrickú energiu napríklad a teda ceny uhlíka. Čiže chcem sa spýtať, budú e, rásť ceny energie v budúcnosti alebo nie? Lebo v prezentáciách komisie som nikdy nič o tom nevidel. Druhá vec, moji kolegovia doma zistili, že boli naformulované benchmarky, ktoré neboli e, ktoré nemôžu byť dodržané ani najmodernejšími zlievarňami a oceliarňami v Európe. Ako teda stanovujete tie benchmarky? musíte nastaviť nejaký interval, ktorý je splniteľný aspoň tými desiatimi najlepšími spoločnosťami v danom sektore. Tretia pripomienka. Moji kolegovia z oceliarského priemyslu e, zistili, sa dozvedeli, že to, čo vlastne vy navrhujete, bude trestať tých, ktorí doteraz produkovali viac. I keď Junckerov plán očakáva reindustrializáciu Európy. Je to teda pravda, že tí, ktorí sa odvážia viac produkovať, budú v budúcnosti za to trestaní? Ja neviem povedať zatiaľ nič k modernizačnému fondu a k inovačnému fondu. Moji kolegovia z oceliarského priemyslu ale hovoria, že vôbec nedúfajú v modernizáciu, pretože kým tieto fondy začnú pôsobiť, oni už nebudú existovať. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pani Werner. Ďakujem, pán predseda. Mám dve pripomienky a dve otázky. Poprvé, ten zoznam sektorov, kde hrozí únik uhlíka, to ste zredukovali zo 150 zo 175 na 50 sektorov, to je naozaj veľká redukcia. No a tých 50 ostávajúcich sektorov, tam sa pohybujeme dosť na teoretickej úrovni. My ako e, priemyselný výbor parlamentu potrebujeme od komisie jasne vedieť, čo budú, ktoré budú konkrétne tie sektory, aby sme to mohli posúdiť, aby sme tomu rozumeli, či to je vlastne dobré pre priemyselný sektor alebo nie. Čiže prosím, presuňme sa z abstraktnej úrovne na praktickú. Ďalšia problematická vec je, ako členské štáty budú riešiť nepriame náklady e, to sa rieši odlišným spôsobom. Niektoré členské štáty kompenzujú nepriame náklady, niektoré iné využívajú príjmy z ETS systému na konsolidáciu rozpočtov. No a aby všetci dostali rovné zaobchádzanie, tak by sa aj s týmito príjmami malo zaobchádzať rovnako. Príjmy z predaja kvót ETS aspoň z časti by sa mali používať na kompenzáciu nepriamých nákladov. Čo si o tom myslí komisia? Ďakujem. Teraz pán Royal Ďakujem. Počúval som. Všetci, všetci hovoria, že nesmieme ohroziť priemysel, ale zároveň chrániť klímu. Niektoré posledné pripomienky boli veľmi zaujímavé. Pán kolega, ktorý hovoril o oceli, o oceliarstve, aj pani Werner, čo hovorila. My stále opakujeme, že nechceme zaťažovať priemysel, ale keď sa pozrieme na čísla, tak vidíme, že ohrozíme ten priemysel. Ak sa zrealizuje to, čo hovorí komisia, tak priemysel v Európe to zasiahne bodka, zasiahne to oceliarstvo, chemický priemysel, každý sektor. A to teraz, v časoch, kedy politici stále hovoria, že je treba vytvárať pracovné miesta. Hovoríme takisto o tom, že štát potrebuje viac príjmov, aby mohol riešiť migračnú otázku. Toto je neúprimná diskusia. Ak chceme zohľadniť obe veci, ak povieme, že chceme mať ambiciozne klimatické ciele, ale zároveň chceme odľahčiť priemysel, tak potom jediné riešenie je prerozdeliť kvóty iným spôsobom medzi draženými kvotami. Ehm, členské štáty dostávajú príliš veľa kvót ktoré sa dražia a členské štáty ich potom využívajú pre svoje rozpočty, tie príjmy z tých dražieb. A viacej z tých dražieb by sme mali presúvať kvóty do priemyslu a dávať im e, voľne tie kvóty, ale rada je proti tomu, lebo rada e, chce, členské štáty chcú tieto kvóty pre vlastnú štátnu kasu. Takže o čo tu ide? O ochranu priemyslu alebo o, o e, štátne rozpočty? Takže keby sme obrátili ten počet 57% a 43%, keby sme e, dali väčší podiel, teda 57% priemyslu, tak by sme, tak, tak by sme pomohli priemyslu. Ale toto je neriešiteľná e, rovnica. E, dôsledné by bolo, úprimné by bolo, keby sme odobrali kvóty členským štátom, členské štáty budú mať menšie príjmy a keby sme tie kvóty presunuli a dali ich podnikom a tým pomôžeme zároveň aj e, klíme. Som zvedavý, ale či na toto budeme mať odvahu. Ďakujem, pán Gebrande. Thank you very much, Mr. Ďakujem, pán predseda. Najprv by som sa chcel venovať Parížskej dohode, pretože by sme nemali podceňovať, že to rozhodnutie, ktoré sme tam prijali, znamená, že svet sa presunie k nízkouhlíkovému hospodárstvu. To tiež znamená, že v budúcnosti nižšie emisie uhlíka spôsobia, že naše podniky budú konkurencieschopnejšie. Naozaj toto musíme zohľadniť. Veľmi dôležité je e, posunúť investície správnym smerom. A súhlasím s kolegom Karinsom, musíme naozaj pozorne sa pozerať na to, čo on nazval únikom investícií. Moja otázka na komisiu je, nakoľko uhlíková politika zohráva e, úlohu v úniku investícií. Keď sa pozriem na správu OECD, tak hovoria, že vo všeobecnej legislatíve v oblasti životného prostredia, tak táto má minimálny dopad na konkurencieschopnosť. To platí aj pre politiku ohľadom uhlíka. Čiže to je moja otázka na komisiu. A druhá pripomienka, pán predseda, sa takisto týka investícií. E, investičný fond, modernizačný fond, môžeme investovať každé euro iba raz, takže to musíme urobiť správne. Naozaj podporujem to, čo povedalo EKR. Musíme si nastaviť striktné kritériá pre tieto fondy. Pokiaľ ide o fond modernizácie, tak tam naozaj je nedostatočná miera transparentnosti sotva vieme, či investície v minulosti naozaj boli investované do nízkouhlíkových technológií a napríklad nie do vysokoholikových technológií. Čiže možno by pán Delbeke mohol vysvetliť, či môžeme naozaj očakávať striktnejšie kritéria a vyššiu mieru transparentnosti, pokiaľ ide o čerpanie nielen fondu na inovácie, ale aj fondu na modernizáciu. Ďakujem, kolega Bensten. You, Ďakujem, pán predseda. Únik uhlíku je seriózny problém. Musíme sa mu venovať a potrebujeme ťažký priemysel v Európe aj v budúcnosti, čiže absolútne súhlasím s pánom Sani Delange. Avšak je tu jedna otázka. Niektoré podniky získavajú povolenky na EO2, nepoužijú ich, predajú ich a ja si myslím, že je bolo lepšie toto presunúť e, do nejakých fondov či inde. Chcem sa opýtať na priamu štátnu pomoc niektorým firmám. Niektoré firmy totiž to potrebujú viac povoleniek. No a potom niektorým sa tieto povolenky dávajú zadarmo, ktorých na, ďalej predávajú. Thank you very much. To je podľa mňa štátna pomoc. Ďakujem. Ešte niekto by sa chcel ujať slova? E, zdá sa, že nie. Takže ešte ja niečo by som povedal. Poprvé, čo je pre mnoho krajín, ale aj pre našich občanov veľmi dôležité, je podpora ďalkového vykurovania. Ľudia majú stimuly na to, aby podporovali ústredné kúrenie a nie jednotlivé individuálne kúrenie či už ide o e, plyn či uhlie. Takže to je otázka kogenerácie elektriny. Druhá vec. Musíme zachovať ceny elektrickej energie pre spotrebiteľov na najnižšej možnej miere. A potom ešte tretia pripomienka. Fond pre modernizáciu, tak tam by sme mali jasne definovať jeho účel e, v rámci reformy ETS. A pokiaľ ide o fond modernizácie, tak zobrať naozaj do úvahy práva krajín, ktoré z neho čerpajú, aby tieto mali možnosť rozhodnúť sa, na čo sa tie fondy bude, budú používať. Je to trošku iné ako to, čo veru kolega Herbert Royal, že by radi podporili rozpočet. To je iná vec. Ja si myslím, že v tomto prípade členský štát by mal mať možnosť rozhodnúť, na čo sa budú čerpať prostriedky z Fondu pre modernizáciu. No a ja sa domnievam, že by sme mali byť neutrálni, e, pokiaľ ide o otázku technológií aj zdrojov. Uvádza sa to aj v Parížskej dohode pred, pred pár mesiacov. Takže ďakujem. No a teraz, pán generálny riaditeľ, ak po, by som vás raz poprosil, aby ste odpovedali, reagovali. Ďakujem, pán predseda. Zaznelo tu toho veľa, brali, písali sme si poznámky a na ďalšiu fázu diskusie budeme pracovať na, na niektorých z tých bodov. Chcel by som sa teraz venovať piatim veciam, odpovedať na konkrétne otázky, ktoré tu zazneli. Poprvé, komisia vymýšľa niečo nové. Nie, komisia sa riadi usmerneniami, ktoré dostala od e, šéfov, od hlav štátov. Toto bolo schválené jednohlasne všetkými členskými štátmi v oktobri roku 2014. A dnes e, sa to možno zopakuje na Európskej rade, či zajtra, pretože komisia vydala vyhlásenie o Parížskej dohode hlavy štátov sa rozhodli, že systém voľného udelovania je ten systém, ktorý by sa mal použiť na riešenie otázky úniku uhlíka. E, pán Nachtan, e, chcel by som povedať, že systém merania na hraniciach e, si nás chval hlavy štátov nevybrali, pretože by to predstavovalo veľké problémy, či už v rámci VTO, ale taktiež je otázka, ako by sme merali systém na hraniciach, keď sme teraz dospeli v Paríži k dohode, že celý svet príjme opatrenia na zníženie uhlíka. Samozrejme, nehovoríme, že všetci sú e, v rovnakej fáze, to vôbec nie, ale bolo by veľmi čudné, že obrovský úspech Paríža, kde sa všet, celý svet rozhodol, že bude pracovať na to, e, to riešenie problémy, by viedol k tomu, že Európa povie, že potrebuje opatrenia, ktoré budú riešiť hranice. Potom ďalší prvok týkajúci sa priame regulácie cien. Máme dokument, e, ktorý vypracovali francúzske orgány. Aj takáto regulácia cien sa nenachádzala v e, záveroch e, rady. Máme skúsenosť s priamou reguláciou cien. Celá spoločná poli- polnohospodárska politika bola na tomto e, založená a e, uvedomelo sme, od tohto upustili. Čiže my pracujeme na základe toho, čo sa rozhodlo v budúcnosti a čo členské štáty veľmi podrobne naformulovali, keď hovorili čo od komisie očakávajú. A samozrejme je to aj na spoluzákonodarcoch v Európskom parlamente a rade, aby e, sa rozhodli prípadne inak. Ale my, komisia, máme veľmi presné usmrnenia. Moja druhá pripomienka sa týka konkurencie schopnosti a uniku uhlíka. Chcel by som naozaj e, zdôrazniť, že komisia naozaj uznáva verejné úvahy problém konkurencie. Nechceme e, dosiahnuť to, aby podniky odišli z Európy a najmä preto, že technológia je teraz naozaj oveľa lepšej úrovni. V minulosti sme vykonávali veľkú mieru výskumu a nielen my, ale aj ostatní, že tu nie je žiadny dôkaz o úniku uhlíka. Toto schválilo nedávno OECD, to je nezávislý zdroj, my sme, komisia, mm, sme neposkytli stanovisko k tejto štúdii, avšak to e, neznamená, že nich uhlíka nebude problém v budúcnosti a presne na to sa tu teraz zameriavame. Potom otázka benchmarkov. Dochádza k technologickému rozvoju. Tie benchmarky boli nastavené v roku 2008 a my e, sa zameriavame na e, časový horizont do roku 2030 a myslím, že by sme mohli minimálne uznať, že došlo k technologickému postupu, ktorý musíme zohľadniť, pretože z toho bude vyplývať, že medzisektorový korekčný faktor nebude e, spustený. E, hovoríme o veľmi obmedzenom počte povoleniek, aj keď by to bol 50%, tak je to obmedzený počet. A pokiaľ jednému dáte viac, tak z toho vyplýva, že niekomu inému dáte menej. Naozaj súhlasím s tými z vás, ktorí ste e, zdôrazňovali inováciu a fungovanie Fondu pre inováciu, pretože aj Ázia už teraz prichádza s nízkouhlíkovou technológiou. Nemyslíme si, že sme jediní na svete. Pozrime sa, čo sa deje e, napríklad v odvetví elektrických aut. Tam nie je žiadna konkurencieschopnosť a ja naozaj dúfam, že Európa e, môže e, byť e, lídrom technologickej inovácie už bez hľadu na to, v ktorom sektore to je a komisia sa záväzuje v tomto pokračovať. Potom tu bola konkrétna otázka, či nadchádzajúci návrh o, e, o rozhodnutí o vzdelaní mm, vy, e, vynakladaných úsilia už vyzerá, vyzerá nejak finálnejšie? Nie. Členské štáty veľmi jasne povedali, aká miera e, ambistícií ambícií pardon, by mala byť dosiahnutá na úrovni ETS a na tomto effort sharingu a my sa riadíme týmito usmerneniami. Opäť, pokiaľ sa členské štáty rozhodnú zmeniť túto rovnováhu, tak by sme na to mohli pracovať. Avšak myslím si, že ten priestor, ktorý máme od effort sharingu smerom k ETS, to je niečo, čo v tejto chvíli pri príprave návrhu mm, nezohľadňujeme. Potom tu niekto hovoril o nepriamých nákladoch na uhlík, ako s týmto riešiť. My navrhujeme štátnu pomoc, E, situácia v prípade nepriamých nákladoch sa naozaj veľmi líši v jednotlivých členských krajinách. Pokiaľ máte výrobu a energeticky intenzívneho priemyselného odvetvia v krajine, e, ktorá má veľkú mieru zdrojov energie z buď vodných, veterných zdrojov, tak je úplne iná situácia ako krajina, ktorá je závislá od e, fosílnych palív. Čiže my síce uznáme, že je tu iba obmedzený počet voľných e, povoleniek a zaznamenali sme, že budeme musieť veľmi úsporne pracovať e, v nakladaní s tých, týmito voľnými povolenkami. A pokiaľ by sme otvorili dvere nepriamých nákladov na ulic, ktoré sa naozaj v Európe veľmi líšia, tak by sme tú situáciu neboli schopní vládnuť. Ale je dôležité, aby e, v tomto bol nastavený poriadok, to uznávame a chceme prepracovať princíp štátnej pomoci. Záverečná pripomienka sa týka väčšej transparentnosti. E, to plne podporujem. Modernizačný fond a článok 10c, to je vlastne, mm, to sú dve veci, ktoré si vyžadujú vyššiu transparentnosť, e, to uznávame jednoznačne, ale takisto aj príjmy z dražieb musia byť využívané transparentne. Viacerí poslanci to povedali a to je naozaj pravda dražba, dražby vynášajú 60 až 70 miliárd. To je náš odhad e, pre nasledujúce obdobie a my musíme vidieť transparentným spôsobom, kam tie peniaze idú. Členské štáty týmito peniazmi môžu podporovať nízkoemisné technológie, ešte mimo inovačného fondu napríklad. E, členské štáty by mohli tieto peniaze dávať do obnoviteľných e, energií, do, do rozvojovej pomoci. E, mohli by ich použiť mnohými spôsobmi, ale v každom prípade musí tam byť hlavným princípom transparentnosť. No a diaľkové vykurovanie, áno, tam platia tie isté princípy. Modernizačný fond je ideálnym zdrojom na to, aby sa investovalo do diaľkového vykurovania a takisto príjmy z dražie by mohli ísť e, do tejto technológie. Tí, ktorí majú diálkové vykurovanie, ehm, majú už veľmi e, mocný e, faktor vo svojich rukách. Zatiaľ ale diaľkové vykurovanie veľmi využíva bohužiaľ fosílne paliva, ale mohlo by sa to zmeniť a mohlo by to veľmi prispieť k lepšej uhlíkovej rovnováhe členských štátov. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Vaše, vaše príspevky boli veľmi jasné. Neviem, či sa náhodou um, niečo um, nevynechalo. Pán generálny riaditeľ, veľmi jasná otázka. Dopad ETS na ceny energií. Máme očakávať, že ceny energií sa zvyšia alebo znížia? Okoľko? 10 sekúnd, prosím. Prosím, prečítajte si posúdenie vplyvov, ale závisí všetko od toho, ako sa elektrina bude vyrábať. Či to bude e, elektrina z obnoviteľných e, zdrojov, tak e, cenový efekt bude nula. Keď sa bude elektrina vyrábať z fosílnych palív, tak tam bude zvýšenie ceny energii. A to je vlastne náš systém stimulov. Pán generálny riaditeľ EBRD a EIB odmietajú všetky projekty od členských štátov, aby e, teda všetky projekty, ktoré sú založené na fosílnych palivách. Čiže aký, aký je účel? Ešte niekto má otázku? Frederik, ty máš rečnícke minúty. Ešte niekto na 10 sekúnd. Pán Martin. Pán generálny riaditeľ. E, neviem, či to nie je lož, ktorá sa stáva pravdou, prečo opatrenia na hraniciach by mali byť proti pravidlám VTO. To je o rovnosti všetkých. Chcem sa spýtať, či e, VTO nejakým spôsobom presadzuje nerovnosť. Dobre, takže ukončili sme 10-sekundové otázky a teraz pán spravodajca, pán Federlej dostane slovo. Veľmi stručne. Myslím, že všetci tieňoví spravodajcovia zápasia s tým istým problémom, že tí 10% najväčších spoločností dostane, 100% voľných kvót, potom korekčný faktor sa začne aplikovať a urobí to veľký uh, zlom na trhu Mohli by sme navrhnúť určité zmeny, samozrejme, ale podstatnou otázkou je, že my toto vitre musíme riešiť. No a ešte k parížskej téme, parížská dohoda. Návrh komisie sa opiera o klimatické ciele Európskej únie. Komisia povedala, že nie je potrebné robiť veľké úpravy v tomto návrhu ETS po prijatí Parížskej dohody a ja s tým súhlasím v zásade. Toto bude základ našej práce e, v ďalších mesiacoch. Ale možno bude potrebné zohľadniť, že E, neskôr budeme musieť, e, v, keď prídu ďalšie zasadnutia COP, niečo, e, niečo upraviť, ale zatiaľ nové výpočty nepotrebujeme. Návrh komisie stále platí, ten ostane nezmenený. Ďakujem. Ďakujem kolegyne, kolegovia za vaše pripomienky. Veľmi stručná odpoveď. Ja si nemyslím, že VTO presadzuje nerovnosť, e, má veľmi presné pravidlá, ako organizovať svetový obchod a rešpektuje multilaterálne dohody. A v Paríži e, sme prijali dohodu, do ktorej sa zapojil celý svet. A ja sa snažím vysvetliť, že by bolo zvláštne, keby sme po parížskej dohode začali konanie vo VTO za účelom reštrikcie obchodu. Naši, hla, naše hlavy e, štátov a vlád povedali, že ak má, byť, e, ak má dojsť nejakému obchodnému účinku, tak na to použijeme tie voľne pridelované kvóty. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Bola to veľmi dôležitá rozpráva. Budeme pokračovať v týchto diskusiách v našom výbore. A kolegu Dankana z výboru Envy by som chcel takisto prizvať e, na naše rozpravy. On sem určite patrí, e, pretože naše dva výbory musia hľadať kompromisy v mnohých otázkach. Ďakujem všetkým zúčastneným. Pán generálny riaditeľ, ďakujem za e, vysvetlenie tejto témy a veľmi vám takisto ďakujem za všetku vašu prácu. Sorry, Okay. Uh, renewable energy progress. A teraz uh, správa o, porok, o pokroku obnoviteľných energií, to je náš ďalší bod. Spravodajkyňa je pani Paloma López Bermejo za GUE NGL. Európska únia má ciele v, obnoviteľ, v oblasti obnoviteľných energií a na konci tohto roka chce komisia predložiť e, prepracovaný návrh smernice o obnoviteľných energiách. Do roku 2020 máme 20-percentný cieľ podielu obnoviteľných um, energií a 27 do roku 2030. Preto potrebujeme túto správu. Požiadam pani López Bermejo, E, pani spravodajkyňu, aby sa ujala slova. Ďakujem, pán predseda. Rada by som sa poďakovala všetkým prítomným za možnosť e, viesť túto rozpravu. Pred dnešným zasadnutím sme mali možnosť stretnúť sa so spravodajcami e, k tejto správe a ďakujem samozrejme aj sekretariatu, ktorý sa postaral za to, e, o to, aby tieňoví spravodajcovia zo všetkých skupín dostali verziu tejto správy. Európsky parlament musí vyslať jasný signál komisii, aby návrh smernice o obnoviteľných energiách bol prepracovaný v súlade s cieľmi pre rok 2030. Náš výbor, výbor ITRE, spoločne s výborom ENVY dostal za úlohu vypracovať túto správu. Otázkou je, či Európa je naďalej schopná byť lídrom v oblasti obnoviteľných energií a obnoviť svoj e, priemyselný základ, svoju priemyselnú základňu. Ale ešte je tu jedna globálna výzva, ktorú musíme vyriešiť. Musíme prispôsobiť našu ekonomiku veľmi náročným energetickým štandardom a musíme vytvoriť e, ekonomiku, ktorá pracuje energeticky účinne. Musíme využiť všetko, čo už máme, nemusíme vynachádzať koleso stále na novo, máme záväzne ciele, kontrolné mechanizmy a národné plány to sú veľmi dôležité prvky, aby mohla Európska únia ten cieľ do roku 2020, ten 20-percentný cieľ splniť. To je podiel obnoviteľných energií, ktorý máme stanovený, ktorý musíme splniť do roku 2020. Európsky parlament tento cieľ v minulosti schválil. No a teraz ten cieľ musí byť aktualizovaný do ďalšej budúcnosti. Viaceré členské štáty majú politiku, ktorá teraz nestačí na to, aby sa tie národné podciele splnili. A preto podporné mechanizmy pre obnoviteľné energie musia ostať stabilné. Potrebujeme dobrý rámec pre trh s elektrickou energiou. To sú opatrenia, ktoré trestajú vlastnú výrobu a spotrebu a, alebo tých, ktorí využívajú pomoc na výrobu obnoviteľnej energie. To sú zlé postupy, ktoré, ktoré bránia vo vývoji tomuto sektoru. Naša politická skupina sa zaoberá aj sociálnymi otázkami, napríklad ako prejsť na nový ekonomický model, keď budeme budovať obnoviteľné energie, musíme zároveň bojovať proti energetickej chudobe, čiže nové produkčné systémy nemôžu zvyšovať náklady pre chudobnejšie rodiny napríklad. Pripomíname, že kolektívne produkčné systémy a systémy energetickej účinnosti budú dôležité na vytvorenie nezávislosti na to, aby európsky občania sa mohli viac zúčastňovať na autonómnych modeloch. A to si vyžaduje aj účasť sociálnych partnerov a vypracovanie národných energetických plánov a taktiež kvalifikácia pracovníkov e, musí byť aktualizovaná, uspôsobovaná. Naša e, správa je krátka, jednoducho e, štrukturovaná, aby sme mohli prijať čo najviac príspevkov z iných e, politických skupín. Bohužiaľ máme málo času, ale som presvedčená o tom, že to nie je prekážka konštruktívnej spoločnej práce na kompromisoch. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Teraz pán Bensten za EPP. Ďakujem. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni pani López aj tieňovým spravodajcom za výmenu inform- za, za rozhovory, ktoré sme viedli a chcem zdôrazniť niektoré veci zoznámenia komisie, ktoré by sme mali uviesť v iniciatívnej správe. Ehm, darí sa nám plní 20-percentný cieľ. 25 z 28 členských štátov splnia tento cieľ a okrem toho 19 členských štátov pravdepodobne prekročia ten cieľ. E, cieľ pre dopravu je ale trošku menej optimistický. Už som e, spravodajkyni ukázal niektoré kľúčové aspekty v tejto správe. Chcel by som zdôrazniť niektoré Kľúčové aspekty EPP podporuje obnoviteľné zdroje, patria k najefektívnejším spôsobom, ako znížiť e, závislosť na fosílnych palivách a takisto závislosť od importov. Uznávame, že obnoviteľné zdroje sú veľkým príspevkom k udržateľnosti a takisto aj k ekonomickej obnove. Zdôrazňujeme, že správa musí hovoriť o dôležitosti diverzifikácie. EPP si myslí, že správa musí jasne takisto povedať, že vnútroštátne právomoci pri vytváraní energetického mixu musia ostať neporušené. A musíme riešiť aj hlavnú prioritu znižovanie cien obnoviteľných zdrojov energií v Európe musia stať stabilné ceny energií a musíme venovať pozornosť tomu, aby obnoviteľné energie v EÚ ostali konkurencieschopné. Som si istý, že ten cieľ pre dopravu, ktorý je ešte nedostatočne naplnený, postupom času doriešime. Nechceme, aby sa niektoré členské štáty obviňovali pretože vo všeobecnosti dobre plníme ten cieľ 2020. Nemali by sme opakovať klasické kontroverzné témy, ktoré sú hlavne relevantné na národnej úrovni. Správa, aby bola úspešná, by sa mala sústrediť iba na ten cieľ 2020 A ďakujem pekne. A teraz za SAD pán Čaba Molnár. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia. obnoviteľné energie nie sú o ideológii alebo politickej e, orientácii, ale o, politi- o, o efekt- ekonomickej efektívnosti. Nie je to iba ekologická záležitosť. E, tieto obnoviteľné zdroje môžu vytvoriť technologické inovácie, milióny nových pracovných miest a preto táto správa je dôležitá. Niekoľko návrhov k návrhu správy, e, ktorý, ktoré predkladám ako tieňový spravodajcovia, ako tieňový spravodajca. Veľmi stručne. V správe komisie sa hovorí, že záväzne ciele sú hlavným motorom pre rozvoj obnoviteľných energií v členských štátoch a záväzné ciele dávajú investorom aj istotu. Čiže to vyvoláva ďalšie investície do obnoviteľných zdrojov. Takisto, keď existujú nezáväzné ciele na úrovni EÚ, také máme od roku 2009, tak sa nedosahuje pokrok. To je prípad energetickej účinnosti. Záväzné ciele v oblasti obnoviteľných zdrojov priniesli hmatateľné výsledky a preto si myslím, že komisiu by sme mali požiadať, aby zachovala záväzné ciele aj po roku 2020 a dosiahneme aj viac e, obnoviteľných zdrojov ako 27 do roku 2030. Mali by sme hovoriť aj o rôznych e, prekážkach v členských štátoch, napríklad administratívne prekážky, škodlivé poplatky vzťahujúce sa na obnoviteľné zdroje a takisto by sme mali riešiť problémy so sieťami, pretože v mnohých členských štátoch nie je možné cez sieť dostav, e, poberať, odberať e, energiu vyrábanú z obnoviteľných strojov a takisto skladovanie energie, e, inteligentné merače, všetky moderné riešenia 21. storočia tam musíme spomenúť. No a keď hovoríme o prekážkach a autonómnej generácii energie, to aby nemala byť trestaná, ale povzbudzovaná. Centralizovaná generácia energie je to je vlastne budúcnosť, bude znižovať faktúry za energie. Ďakujem eh, spravodajkyni za prácu, ďakujem tieňovým a v konečnom dôsledku myslím si, že správa bude vyvážená. Ďakujem. V mene EKR teraz pani kolegyňa Fantosuit. Vážené kolegyňa, kolegovia, vážený pán spravodajca, e, pani spravodajkyňa, Touto témou sa určite budeme ešte veľmi za, veľa zaoberať v priebehu nášho mandátu. Pozorne som čítala vašu správu a naozaj a e, chceme sa do toho pustiť Mm, myslím, že sa dnes musíme sústrediť len na všeobecné veci, k detailom sa dostane neskôr, takže správa komisie. Ako tieňová spravodajkyňa chcem eh, klásť dôraz na tri veci. Eh, jednak energetická efektívnosť. Včera sme vo výbore mali veľmi zaujímavú správu, aj rozpráva bola zaujímavá a je stále jasnejšie, že máme pred sebou ešte dlhú cestu, aby sme dosiahli energetickú efektívnosť. Takže musíme pracovať s e, dostupnou energiou v Belgicku. Nie je mnoho možností na výrobu e, obnoviteľnej energie a preto e, sa musíme sústrediť na efektívnosť. Musím byť e, ambiciózny, ale nesmieme e, strácať z pohľadu realitu. Vo Flámsku, v mojej vlasti, je málo potenciálu na obnoviteľné zdroje. Nemáme tak veľa priestoru, málo nám tu svieti slnko, ako si si určite všimli aj v Bruseli. Takže um, nemôžeme vyrobiť tak veľa obnoviteľnej energie, čiže musíme mať mm, musíme stavať drahé veterné elektrárne na mori, aby sme dosiahli e, ten cieľ e, z 2020, ale určite sú možnosti, ako ho dosiahnuť. No a teraz tretí prvok, ktorý je ale napriek tomu dôležitý, a síce e, lepšia regulácia, lepšia legislatíva. Myslím, že Potrebujeme dobrý trh s energiami a lepšie siete a mm, to urychlia tie nové technológie. Avšak je tu ešte množstvo technických a administratívnych pravidel, ktoré to, skom- ktoré to komplikujú. Toľko teda boli moje tri hlavné témy a teším sa na budúcu spoluprácu so spravodajkyňou a tieňovými spravodajcami. Ďakujem. Ďakujem. Mene Alde. No, Kolega Gebrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. E, začnem tou dobrou správou. Včera ste si možno všimli, že úvodník Financial Times e, hovoril, že podľa Medzinárodnej e, energie pre, agentúry pre energiu znižuje sa využívanie uhlia a rýchle sa začína zvyšovať využívanie obnoviteľných zdrojov energie, čiže máme nižšie emisie CO2 vo svete. To je tá dobrá správa obnoviteľné zdroje k tomu prispeli. Avšak zlá správa je, že v Európe vidíme investície e, klesajúce do obnoviteľných zdrojov. V roku 2015 klesli o 18 A to je znepokojúce. Mm, je to mierne v rozpore, ak by som to e, chcel zľahčiť. E, je to teda s politickými usmerneniami predsedu Junckera, kde uvádzal, že chce, aby Európa bola globálnym lídrom v obnoviteľných e, zdrojoch a energiách. E, čo sa týka tejto správy, musím povedať, že vo, <coughs> vo všeobecnosti to vyzerá celkom dobre. Sme na ceste k naplneniu cieľa 2020. Trošku vás nepokojujú niektoré krajiny, Luxembursko, moja vlastná krajina, Holandsko a ešte ďalší, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Belgicko Takže určite musíme posilniť naše úsilie, aby sme nielen dosiahli cieľ z roku 2020, ale aby sme dosiahli ďalší pokrok v končnom dôsledku. Už spomínali ďalší kolegovia, že nedostatok tých záväzných cieľov budúcnosti. Keď sa pozriete na správu o pokroku od komisie, tak e, e, je tam naozaj e, veľmi vyzdvihnutý dôležité to, že ciele musia byť záväzné. Naozaj je tam veľké, eh, veľká, eh, veľké zasadenie sa za záväzné ciele. No a napokon, pán predseda, keď sa rozprávam so zástupcami priemyslu, eh, dve veci hovoria na Margor obnoviteľných zdrojov. Chcú využívať obnoviteľnú energiu a jednoducho nemajú dostatočné mm, objemy k dispozície. Po druhé sa stiažujú na nedostatok cezhraničnej spolupráce a myslím, že to je bod, ktorý sme mali veľmi vyzdvihnúť. Pred dvomi uh, rokmi ho- holandský parlament prijal uh, zákon, že všetky investície na holandskej pôde, uh, teda všetky investície toho in- obnoviteľných uh, zdrojov musia byť na holandskej pôde, čo je v rozpore nielen s Európskou myšlienkou energetickej únie, ale je to veľmi hlupý spôsob ako uh, z, uh, zabezpečiť nákladovú efektívnosť. No a napokon, pán predseda, Myslím, že by sme mali mať väčšie ambície, než máme momentálne. Keď sa pozrieme na históriu štúdií z Medzinárodnej agentúry eh, pre energiu, to je jedna z hlavných tém, eh, tak historicky podcenili vývoj obnoviteľných eh, energií a nielen mierne, ale dramaticky to podcenili. Jednoducho nie sú žiadne negatíva, ktoré sa tu dajú na nás. Je to bezpečné pre budúcnosť, je to čistejšie, e, sme na základe toho nezávislejší a e, prináša nám to nižšie ceny do budúcnosti. Takže pokračujeme v tomto, ponaučme sa z e, tohto, z tejto správy. Ďakujem. Predseda, ďakujem pán Gebrandy. Mali sme štyroch tieňových spravodajcov za štyri najväčšie politické skupiny. A teraz pán Blanko López. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem veľmi stručný. V prvom rade chcem poďakovať spravodajcovi. Správa je vyvážená. Prevaše, nevidel som vás, pred, prerušuje predseda. Takže ešte raz, je to jasná správa, hovorí v prospech obnoviteľnej energii a hovorí o situáciách, ktoré nám umožnia zabezpečiť právnu istotu a hovorí sa tu o problémoch retroaktivity. Ja viem, že v niektorých krajinách k tomu dochádza, napríklad v Španielsku. E, dotklo sa to investícií a vytvorilo to veľkú nestabilitu. Informácia, ktorá vyplynula, e, respektíve vyšla od komisie, je možno príliš optimistická a svojím spôsobom nezapadá do toho, čo sa deje v niektorých našich krajinách. Je tu niekoľko aspektov, ktoré podľa mňa vedú k neistote a chcel by som to vyzdvihnúť, pretože to musí mať spravodajkyňa na pamäti. Komisia hovorí o potenciálnych teda krajinách neplniacich svoje záväzky ako Polsko, Maďarsko. E, je potrebné, aby revidovali svoje politiky podobne ako Francúzsko, Španielsko, Španielsko. Myslím, že je dôležité pripomenúť, Eh, majúc na pamäti, že máme tu energetickú reformu v Španielsku eh, z roku 2014 a 2015, pokiaľ išlo to, o tie megavetové objemy. No a potom sú tu rozhodnutia prijaté v Polsku. Takže toto treba zobrať do úvahy. No a takisto eh, škrty sú kritické. Musíme dodržať cieľ roku 2020, musíme postupovať obozretne. Nespomína sa tu vôbec hospodárska kríza, obnoviteľné e, do toho tiež spadajú, alebo alternatívne. E, viete, že sú tu určité premenné, ktoré sa ťažko kontrolujú, ako je napríklad dopyt. Čiže musíme byť možno menej optimistickí z tohto pohľadu. Vo všeobecnosti mm, myslím, že na strane komisie vidíme určitú takú, také uspokojenie a mali by pokračovať s takým realistickejším e, posúdením. Treba tiež pripomenúť, že Európska únia nemá nástroje e, na sankcionovanie tých, ktorí to dosiahnu, tie cieľa ohrozujú. Predseda, ďakujem. Pán Javor v mene Zelených. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro, bol som na rozprave vo výbore Envy o oznámení komisie k výsledkom eh, COP21. A myslím, že to veľmi úzko súvisí aj s týmto. A všeobecný názor vo výbore Envy bol taký, že eh, naše záväzky momentálne nepostačujú na to, aby sme eh, splnili požiadavky Parískej dohody a musíme zvýšiť naše ciele a záväzky vrátane obnoviteľnej strojov energie. Čiže ak chceme dodržať to, na čom sa v Paríži dohodli, musíme urobiť veľmi veľa v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a celkový globálny cieľ je dosiahnuť ekonomickú e, základňu 100% e, e, obnoviteľných zdrojov energie do roku 2050, ale na to potrebujeme urobiť ešte množstvo krokov. Na úvod by som sa chcel pridať k tým kritickým poznámkám, prečo napríklad sa aj keď teda chcem popri o svojom, že v tom návrhu správy sú pozitívne prvky, ale rád by som ešte uh, doplnil aj trošku iné názory. E, poprvé, tu sa chcem pridať k pánovi Hebrandimu, bez záväzných cieľov na úrovni EÚ a na národnej úrovni nedokážeme dosiahnuť a naplniť svoje ciele. Skúsenosti posledných rokov ukazujú, že aj v oblasti energetickej efektivnosti a v iných oblastiach takmer každý úspech alebo každý výsledok, ktorý dosiahneme, je v dôsledku záväzných cieľov, takže musíme e, na európskej úrovni aj na národnej úrovni zachovať si tie záväzné ciele, aby sme e, ich teda splnili. Takisto musíme zvýšiť cieľ. Cieľ roku 2030, teda 27 obnoviteľných zdrojov, je veľmi vzdialený od toho, čo naozaj potrebujeme, aby sme e, sa stali e, zelenou a udržateľnou ekonomikou v Európe. A úprimne povedané, naozaj to zaostáva za realitami trhu. Ak neurobíme niečo veľmi efektívne, tak sektor obnoviteľných zdrojov energie v Európe dosiahne 23-24% do roku 2020. Čiže v podstate 27% to je len 3% naviac. Čiže e, realita trhu e, veľmi zaostáva za našim cieľom, takže e, to musíme trošku e, posilniť. Ďalej, e, národné akčné plány e, obnoviteľných zdrojov energie, tie sú slabé a musíme kontrolovať, že členské štáty naozaj splnia požiadavky, e, a že budú realistické tieto národné akčné plány a že sa aj implementujú. Tretia vec, e, lokálne komunity a spotrebitelia. Myslím, že lokálne komunity, a toto je môj posledný bod, ktorý chcem ešte nadniesť, lokálne komunity a miestne vlády zohrávajú kľúčovú úlohu v dosahovaní e, zelenšieho, zelenšie ekonomiky. Treba posilniť e, tento vývoj, podporiť ho smerom k tej zelenej ekonomike. Potrebujeme ho podporiť legislatívne, ale aj e, dotáciami na takéto aktivity. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pán Paul Rubik. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že stratégia smerom k obnoviteľným zdrojom energie práve pokiaľ ide o, premen, o variabilné náklady priniesla veľké náklady, e, e, veľké príležitosti, e, takže musíme sa pozrieť na to, ako lepšie štrukturovať tento rámec z pohľadu hospodárskej súťaže a konkurencieschopnosti. Máme tu konflikty napríklad pokiaľ ide o vodné elektrárne, kde máme rámcovú smernicu o vodách na jednej strane, ktorá veľmi obmedzuje využívanie obnoviteľnej energie. A otázka je, ako tu môžeme e, zabezpečiť situáciu, v ktorej budú všetci výťazí. No a potom je tu ukladanie e, vodnej energie, takéto e, úložiska alebo zásobníky budú v budúcnosti zahrávať veľkú rolu, pretože práve slnečná veterná energia nie je vždy k dispozícii. Slnko má v lete veľkú výhodu, vietor je k dispozícii viac v zime, ale vždy budú fázy, e, kedy nebude ani slnečná, ani veterná energia a preto potrebujeme niečo na vyrovnanie a preto to skladovanie e, vodnej energie v Pirenejách a v ďalších oblastiach by bolo zmysluplnou iniciatívou, teda zasadzovať sa e, za to, ale znamenalo by to aj, že tie limity na ceny bránia určitej návratnosti investícií, čiže potrebujeme také podmienky na e, burzách, ktoré nám umožnia stabilné zásobovanie energiou. Ďakujem. Predseda, ďakujem. Pán Benito Zilaga. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. Kolegyňa López ako spravodajkynia odvedla dobrú prácu. Myslím, že sa uberá správnym smerom pokiaľ ide o obnoviteľné zdroje a čo by sme s nimi mali robiť. Potrebujeme viac využívať obnoviteľné zdroje energie v eh, energetickom mixe a to potrebujeme na to, aby sme bojovali proti klimatickým zmenám. A čo sa týka komisie, parlament navrhol 30 eh, eh, na rok 2030. A je to potrebné, ak chceme splniť ambicioznejšie ciele, než tie, ktoré sme si stanovili teraz. No a potom v správe je viacero bodov, ktoré sú užitočné, napríklad decentralizované praktiky, verejné investície s cieľom zlepšiť eh, výrobné technológie. A samozrejme je tu eh, boj proti energetickej chudobe, to sa nás všetkých týka. A to sú záležitosti, ktoré určite členovia tohto výboru mm, majú veľmi dobre na pamäti. Čiže komisia by mala tieto obavy zobrať do úvahy a mala by umožniť lepšiu sociálnu a kolektívnu účasť na tomto projekte. A nemali by sme mať príliš veľa byrokracie alebo nejakých finančných prekážok v rozvoji a v mm, uplatňovaní obnoviteľných e, zdrojov energie. Takže to, čo sa deje v Polsku a Španielsku, by nemalo byť povolené. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem. V mene Európskej komisie šéf odboru na DG Energetika, e, pani Paula Marquez. Ďakujem pekne. Dobrý deň. V prvom rade chcem v mene komisie poďakovať e, pani spravodajkyni za návrh správy. Ďakujem aj za veľmi e, konštruktívne názory, ktoré tu zazneli. Komisia je toho názoru, že naozaj je to e, dôležité obdobie pre európsku energetickú politiku. Vyplýva to aj z predchádzajúcej diskusie s generálnym riaditeľom. A je tu ten pocit, že e, začína to nadobúdať tvar. Európa sa hýbe smerom k tým nízkouhlíkovým energetickým systémom. A tieto energetické systémy sa viac a viac pojavujú na obnoviteľné zdroje energie a takisto tu máme energetickú efektívnosť, ktorá zahráva veľmi dôležitú úlohu. E, tak ako návrh správy tiež na to poukázal. Ako e, správne vyzvihla pani poslankyňa, e, dohoda z e, Paríža COP21 posilnila túto dynamiku. V Paríži v decembri si svet uvedomil rastúce prepojenie medzi sektorom energetiky, ktorý predstavuje dve tretiny globálnych emisí CO2 a našimi globálnymi cieľmi v oblasti klímy. A realita je taká, že je to veľmi dobre načasované. Vidíme, že obnoviteľné zdroje energie a energetická efektívnosť majú možnosť znížiť emisie. Avšak samozrejme, neznamená to iba eh, environmentálny dopad, eh, prináša zo sebou pracovné príležitosti lokálne, lokálny rozvoj, energetickú bezpečnosť, zníženie eh, importov. A mm, v tomto kontexte bude potrebná veľká transformácia európskeho systému energie v súvislosti s energetickou úniou. Ako viete, obnoviteľné zdroje Energie majú minimálny podiel 27% v energetickom mixe do roku 2030, čo predstavuje 50% obnoviteľných zdrojov eh, v sektore elektriny. A um, takisto si myslíme, že je potrebné prejsť eh, od eh, národných záväzných cieľov, ktoré máme dnes v rámci 2020, na uh, záväzné cieľe na úrovni EÚ na rok 2030, čo otvára nové výzvy, ale takisto aj nové príležitosti. Uh, Mm, pre veľkých dodávateľov energií a budú musieť podstatne viac investovať do obnoviteľných zdrojov energie v EÚ. Samozrejme za predpokladu, že členské štáty budú implementovať národné politiky a budú chrániť aj bezpečnosť a istotu e, investorov, čo je kľúčom k získaniu e, veľkých e, súkromných investícií na dosiahnutie týchto cieľov. Toto je veľmi dôležitý bod, ako na to poukázali viacerí tieňoví spravodajcovia. Keď sa pozrieme na potrebné e, investície do obnoviteľných zdrojov energií, ehm, sú potrebné ehm, zásadné a e, dôverné záväzky členských štátov, ale je potrebná, potrebný aj stabilne predvidateľný e, regulačný rámec na úrovni národnej ako aj európskej. Čiže Európska únia potrebuje zabezpečiť transparentné, stabilné a konzistentné politické rámce, ktoré dajú eh, potrebné stimuly eh, investíciám. Keď sa pozrieme na dnešnú situáciu, a to je rozsahom eh, tejto správy, vidíme, že súčasná energetická politika a obnoviteľné a politika obnoviteľných zdrojov, vychádzajúca zo smernice z roku 2009, to je dobrý deň, pre EU a členské štáty, ako dosiahnuť projekt na tej ceste, ktorá e, smeruje k 20-percentnému cieľu obnoviteľných zdrojov do roku 2020. Dnes e, podiel je 16%, to sú oficiálne čísla z Eurostatu E, to sú údaje z roku 2014. To predstavuje 27,5 obnoviteľných zdrojov e, v sektore elektriny a 17,8 v, vo vykurovaní a v chladení a 6 v doprave. Je pravda, že doprava naozaj zaostáva, ale dúfame, že to dobehneme revíziou smernice a myslíme si, že dosahujeme dobrý pokrok ako spomenal eh, Tienvis, práve za EPP, sme na správnej ceste, aby sme dosiahli tento cieľ a vidíme, že 9 členských štátov splnilo tento cieľ, takže um, majú už splnené cieľ do roku 2020 a tri ďalšie um, majú dobrý kurz, aby dosiahli tento uh, cieľ ešte v tomto roku. Ešte niečo chcete dodať? Áno. Uh, Áno, a ostatné členské štáty pokračujú relatívne dobre. Vidíme tu skupinu členských štátov, ktoré budú musieť vynaložiť zásadné úsilie v nadchádzajúcich rokoch, aby dosiahli tento cieľ a sme v úzkom kontakte s nimi, sledujeme ich vývoj, aby sme ich povzbudili k revízii národnej stratégie e, pre obnoviteľné zdroje energie a takisto, aby sa seriózne zaoberali e, mechanizmami spolupráce, ktoré sú v smernici o obnoviteľných zdrojoch energie a je tiež dôležité mať na pamäti, že e, národné záväzne cieľe na 2020 sú záväzne pre členské štáty a budú presadzované. A keď sa pozeráme na obdobie po roku 2020, viete, že komisia momentálne pripravuje svoj návrh, e, ktorý predloží ešte do konca roka. Bude to súčasťou širšieho balíka. E, čo sa týka takisto revízie v Um, teda mm, alebo štruktúry trhu s elektrickým dizajnom. Takže chceme prijať opatrenia, ktoré pomôžu členským štátom, aby dosiahli e, teda globálny e, podiel 127 obnoviteľných zdrojov energie. Pozrieme sa na špeciálne opatrenia v oblasti e, elektriny, chladenia, vykurovania a dopravy a budeme hľadať najlepšie spôsoby, ako dať spotrebiteľom schopnosť E, možno aj vyrábať, skladovať a využívať vlastnú energiu a využijeme možnosti na pre administratívnych prekážok a e, chceme stimulovať e, zručných pracovníkov v tomto sektore. Predseda, ďakujem pani spravodajkyňa. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias por... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa vyjadrili. A ja by som sa teraz rada stručne k tomu vyjadrila. Poprvé, prečo by sme mali menovať jednotlivé krajiny? Táto správa má za cieľ podporiť to, čo uviedla komisia. Samozrejme, my sa musíme postarať o to, aby tie konkrétne krajiny, ktoré môžu mať problém s dosiahnutím cieľov na rok 2020, tak to, že to parlament spomenie, je akýsi stimul na to, aby sa zistilo, kde došlo k chybe, aby táto bola napravená. To je našim cieľom. Chceme posilniť kontrolu komisie a zároveň sa domnievame, že je to ústredný prvok, vďaka ktorému niektoré členské štáty neboli pozadu, aby sa zaktivizovali a aby naštartovali mechanizmy na dosiahnutie určených cieľov. Samozrejme, táto analýza musí byť demokratická a musia sa rešpektovať vnútroštátne kompetencie, to je v správe uvedené. My sa domnievame, že ciele by mali byť závazné, pretože sa jasne ukázalo, čo v reáli fungovalo. A nemali by sme umožniť, aby v rámci horizontu roku 2030 boli tie opatrenia menej ambiciozne než ciele, ktoré sme si stanovili na rok 2020. Ciele na rok 2020 by mali byť povinné, aby sme mohli definovať východzí bod smernice, ktorá následne pokrie ďalšie obdobie. Myslíme si, že je zásadné, aby existoval stabilný bezpečnostný, pardon, bezpečný politický rámec, No a mali by sme podporiť aj verejné investície, aby dochádzalo k ďalším investíciám v tomto odvetví. Nechcem vás oberať o čas. Budem čakať na vaše pozmeňovacie návrhy, veľmi ich ocením budem na tom naozaj intenzívne pracovať, aby sme sa dopracovali k konsenzu pri tejto správe. Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Takže teraz sa schôdza odročuje, stretneme sa o tretej po obede. Bude to vypočutie na tému nového market designu v oblasti energetiky. Takže vidíme sa o 2,5 hodiny. Ďakujem pekne.